and to talk about the issues that you mentioned. I will start with them, of course, but also give a little general state of play of... ...to vašom kruhu a skutočne treba si uvedomiť, že sme teraz e, v rámci veľmi dôležitých bodov. Začnem šengenskou témou. Ako viete, ako bolo konštatované na rozprave sklamaný z, zo stanoviska rady eh, prijatej v júni, čo sa týka obsahu aj formy. Už eh, temer pol roka žiadame radu, aby na, našla e, európsky e, základ e, E, pre posilnenie šengenského mechanizmu a e, podľa nášho názoru bolo potrebné dopracovať sa k robustnému systému, aby sme vedeli dobre a rýchlo reagovať na problémy, ktoré sa objavujú v šengenskej oblasti. Článok 77 by bol primeraným právnym základom pre návrh ohľadom hodnotenia situácií v, šengenskom, šengenskej oblasti. To by prospelo legitimnosti procesu aj v kontexte vás nás ako spolu zákonodárcov. Zároveň by to zakotvilo záväzný mechanizmus pre rady, pre e, členské štáty zastúpené v e, Európskej rade v rámci článku 70 e, e, máme v rámci článku 7, ktorý, s ktorým pracujeme teraz, vlastne e, ten poskytuje nedostatočné kompetencie a je potrebné zveriť pravomoci rade a nie komisie, čiže zmluva o fungovaní EÚ hovorí len o výnimočných situáciách, kedy o tom má rozhodovať komisie a skutočne my chceme mať musíme mať mechanizmus, ktorý umožní eh, riešiť, rozhodovať vo veciach, ktoré sa týkajú viacerých štátov naraz. A určite, ak hovoríme o šengenskej oblasti, tak hovoríme o multilaterálnej otázke. A Verím, že tá situácia nezostane zablokovaná, tak ako je tomu dnes. Myslím si, že voľný pohyb osôb je jedným z najväčších eh, výdobytkov EÚ ehm, e a je dôležité, aby to fungovalo náležite. Ja vítam vaše rozhodnutie nehlasovať o tejto veci v júli. Tým sme získali určitý čas na to, aby sme veci prebrali, premysleli a aj rada rozhodla, že nebude formalizovať svoje rozhodnutie a pozdrží ho trošku. Verím, že cyperské predsedníctvo spolu s vami e, veci e, budete spoločne riešiť a sa to nejako dotiahne. A samozrejme, my budeme participovať na tom tak, ako je potrebné. Teraz k druhej téme. Azylový balíček. Myslím, že sa nám podarilo dosiahnuť dosť veľa počas tejto jary. Konštruktívna spolupráca je vlastne založená a e, bude bude sa v tom napredovať aj na jesene, Rokovania v triálogu pokročili. V rámci dánskeho predsedníctva sme hovorili o Dubline 2 a o podmienkach príjmania a teraz budeme e, preberať smernicu o e, postupoch a potom aj preberáme e, otázky Eurodaku. Aj v tom sa pokročilo a myslím, že celkovo sa veci plnia a že je to pomerne vyváženie nastavené. A a budete tu mať aj zástupcov cyperského predsedníctva, ktorí to potvrdia. Potrebujeme vyššie štandardy a e, prehlbenejšiu spoluprácu, aby uchádzači o azyl e, vlastne naražali na rovnaké štandardy všade v EÚ. Jeden z najväčších problémov, e, na ktorý sa naráža v tomto kontexte, je situácia, na, situácia v Cypre situácii pre e, Turecko, Grécke a potom aj e, e, celkovo na iných miestach tieto tlaky sú veľmi silné a aj na iných miestach Európy. Zo strany komisie chceme e, ponúkať strategickú a cielenú podporu gréckým orgánom, aby re, úspešne reformovali migračné e, systémy a policajné schopnosti. Chceme im ponúknuť aj pohotovostné e, zdroje a chceme už je spolupracovať na úrovni národných orgánov, európskych orgánov a aj teda medzinárodných orgánov, medzinárodná organizácia pre migráciu. Čo sa týka Um, nelegálnej migrácie a vlastne tuto ide predovšetkým o otázku e, zabezpečovania transferov a verím, že budete podporovať e, ten pôvodný návrh, predovšetkým čo sa týka presunu v rámci EÚ. Musíme skutočne umožniť, aby títo ľudia so svojimi rodinami mohli sa presúvať e, v rámci, členský, v rámci členských štátov. Skutočne Európska únia sa stáva čoraz menej záležitá zaujímavá pre skutočne vysoko kvalifikovanými e, ľuďmi zo zahraničia a to je na škodu e, veci. Bolo by dobre, keby sa nám paralelne podarilo aj pokročiť v tej smernici ohľadom sezónnych pracovníkov, aby sme zároveň mohli podchytiť problematiku vysokokvalifikovaných kvalifikovaných aj nižšie kvalifikovaných e, ľudí toto by bolo dobre eh, regulovať a toto sú aj hlavné témy na túto jeseň. Chceme podporiť mobilitu študentov a vedeckých pracovníkov z tretich štátov. Toto by malo prispieť k tomu, aby európska migračná eh, politika eh, nahrávala rastu ekonomickému Chceme aj pokročiť v rámci viacročného finančného rámca. Ako viete, navrhli sme zásadné zjednodušenia. E, dva viacročné e, finančné problémy, jeden zameraný na migráciu, druhý na e, vnútroeurópsku bezpečnosť. No a potom ešte mimo toho bude v rozpočte tá externá dimenzia riešená. No a potom aj sme pokročili v otázke tzv. inteligentných hraníc. E, e, to je nový systém vstupu a výstupu. E, tým chceme vlastne zlepšiť riadenie šengenskej hranice. Kontroly na externých hraniciach, to je jedna otázka, ktorej treba venovať veľkú pozornosť a na nie je nadviazené celý rad <clears throat> otázok. Máme vízové dialógy s Kosovom, Moldavskom, Ukrajinou, Ruskom a Gruzinskom a e, tam e, sa venujeme všetkým tým otázkám, ktoré e, spadajú pod bezvizový styk. Ďalej rokujeme z z Kapverde a takisto Azerbajdžanom a Arménskom preberáme otázku, otázku readmisných dohod a potom aj dohody o zjednodušení vízového styku. Okrem spomínaných krajín do tohto bolo zahrnuté aj Moldavsko. No a Veríme, že sa nám podarí eh, podpísať readmisnú dohodu s Tureckom a rozbehnúť vízový dialog s Tureckom a to by mohlo prispieť k zlepšeniu situácií na grecko-tureckých hraniciach. Zároveň by to mohlo eh, eh, pomôcť preberať tie komplexné otázky mobility. Ako viete, v zásade sme dosiahli dohodu ohľadom mechanizmu prerušenia prerušenia bezvizového styku. Samozrejme, má to byť využité ako mechanizmus dočasný a v mimoriadných situáciách. Takisto chceme hĺbšie presadzovať recipročný mechanizmus, aby vlastne recipročné zásady sa vzťahovali v rámci e, vízových vzťahov a to sú e, nariadenie 539 e, z roku 2009. Tam práve chceme prehlbiť rozmer recipro- reciprocity v rámci vízovej politiky. Ako všetci vieme, e, od minulého roku pretrvávajú migračné tlaky v Stredomorí. Tento rok tá situácia je trošku ľahšia, ale sezóna sa práve rozbieha a tie nárazové krajiny e, je Malta a Taliansko, konkrétne Lampedusa a veríme, že tá situácia v Severnej Afrike sa bude stabilizovať, ale nemožno vylúčiť e, pokusy o prechod Stredomorím do, e, k európskym hraniciam. Spolupracujeme naďalej s Frontexom, s, s nimi pracujeme na programe v rámci Talianska. Chceme aj prehlbiť námorné programy zamerané na migrantov, e, na záchranu. Chceme predchádzať tragédiám na mori. To je našim cieľom a Ehm, a vlastne aj vy teraz pracujete na e, legislatívnom návrhu, ktorý má riešiť túto otázku. My si uvedomujeme, že úzka spolupráca s, s tretími štátmi na opačnej strane Stredozemného mora sú veľmi dôležité. Bilaterálne dohody s Tuniskom, Marokom sa doťahujú v prípade Líbie. Je to e, na pomerne vratkých nohách. Vieme, že e, sú v predvolebnom období a po voľbách veríme, že sa to zlepší. Čo sa týka bezpečnostnej politiky, politiky EP podporilo e, dohodu EU, medzi EÚ a USA ohľadom poskytovania dát PNR. E, týmto e, sme vlastne pre, prehlbili právnu istotu pre letecké spoločnosti a takisto boli zakotvené väčšie množstvo poistiek. Takisto sa aj uzavrela dohoda teda pracuje sa na dohode, ktorá by mala byť uzavretá čoskoro s Kanadou. No a potom e, vieme, že z vašej strany e, pán poslanec Kirkov na tom pracuje. Politická dohoda sa zrejme dosiahne aj pri smernici ohľadom počítačovej kriminality. Vieme, že toto je eskalujúci problém. Takisto sa má vytvoriť nové centrum počítačovej e, kriminality. Toto centrum by malo byť na pôde Europolu a malo by fungovať od začiatku budúceho roku. Má sa venovať kybernetickým hrom hrozbám, pomáhať policajným orgánom e, spolupráci a takisto e, podchytávať e, celé spektrum Eh, kriminality eh, v kybernetickom priestore. Počítačová kriminalita je eh, čoraz viac zasahuje do nášho života a takisto aj používateľia internetu sú mm, ňou čoraz viac ohrozovaní a preto s obávami využívajú túto progresívnu technológiu. Musíme prehlbiť bezpečnosť v, mm, v kybernetickom priestore a v tomto zmysle e, koncipujeme európsku stratégiu e, v oblasti kybernetického priestoru a to v spolupráci s Lady Ashtonovou a komisárkou Redingovou my presadzujeme princíp otvoreného kybernetického princípu, samozrejme za podmienok zabezpečenia dostatočnej miery bezpečnosti sporu e, s generálnym prokurátorom USA Eric Holder som navrhla e, takú alianciu aby e, bojovali proti e, zneužívaniu detí v online, e, v online režime, v kybernetickom priestore. Toto je veľmi slubná spolupráca, ktorá zlepší možnosti stíhania zločincov. Čo sa týka smerni- prijatie smernice ohľadom zneužívania detí, bol dôležitý krok tejto oblasti. A ďalšia téma, Europol, to je, e, tu je jednou z kľúčových tém a viem, že e, aj vďaka vášmu tloku e, do, k tomu došlo, aby došlo k, a to je reforma, aktualizácia Europolu. Takisto sa má aj zmeniť situácia v Cepole, to je vlastne policajná akadémia a má aj rozšíriť program zaškolovania policajných pracovníkov. Čo sa týka terorizmu, v septembri minulého roku sme rozbehli sieť ohľadom osvety zameranej na radikálne prejavy e, toto má slúžiť ako zdroj osvety e, a e, z informačných zdrojov. Máme vlastne 8 takých skupín, ktorí pokrývajú viaceré oblasti obete, sociálne médiá, takisto aj atmosféra vo väzniciach, vo väzbách a mali by sme mať aj sympózium na vysokej úrovni, ktorý sa venuje tejto téme. Čo sa týka boja proti e, e, kriminalite, ako viete, e, už nejaký čas spracujeme na smernici ohľadom uchovávania dát. Toto nie je uzavreté, prebieha naďalej konzultačný proces s mnohými zainteresovanými stranami, s justičným systémom, konzumentami, zástupcami občianskej spoločnosti a aj zástupcami orgánov, ktorí majú na starosti ochranu, ochranu dát. Táto smernica e, teda e, prechádza prerodom a mm, jej prerod e, musí sa odohrať v súlade so smernicou ohľadom ochrany súkromia. E, bola som v, v parlamentnom výbore Krym e, e, pred niekoľkými dňami. Chcela by som sa venovať len kľúčovým otázkam. Legislatíva ohľadom konfiškácie majetku. Toto by malo byť k dispozícii v roku 2013 spolu aj s prvými správami o boji proti korupcii a, tie, a tieto odporúčania by mali ponúkať riešenia e, adresné pre členské štáty. E, e, komisia nedávno predložila stratégiu zameranú na potieranie obchodovania s ľudskými bytostiami. Z toho vyplývajú jasné priority pre najdelších 5 rokov. Sú tam konkrétne kroky a vy, spolu s vami bola schválená smernica ohľadom boja proti takémuto obchodovaniu. A Pani predsednička, to je skutočne v kocke a z rýchlika. Ehm, to, čím sa zaoberáme, to, čo nás očakáva. Nechcela som zabrať príliš veľa času, aby zostal dostatok času na otázky a pripomienky. Ďakujem za pozornosť a teším sa na otázky. Eh, thank you very much. Veľmi pekne ďakujem, pani komisárka, za toto naozaj veľmi široké opísanie mnohých otázok. Máme skutočne veľmi dlhý zoznam žiadosti o slovo, prihlášok o slovo. Chcem vás poprosiť, aby ste sa obmedzili iba na dve minúty, pretože inak jednoducho nestínime všetky body, ktoré máme na programe. Začali sme čo najskôr, dokonca predtým, ako prišli niektorí eh, poslanci, aby sme veci stihli najskôr Pán Buzutil, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pani komisárka za vašu dnešnú návštevu. Mám tri otázky. Najskôr plne súhlasím s vami a s tým, čo sa týka Schengenu. My jednoducho podporujeme stanovisko komisie v tejto otázke. Ďakujeme, že ste podporili aj našu pozíciu v tejto otázke. Povedali ste, že dúfate, že cyperské predsedníctvo nájde cestu dopredu. Myslím si, že vaše názory by mali byť cestou dopredu a východiskom z toho um, z tejto situácie predtým, než bude zaujaté stanovisko a rozhodnutie v Rade. Potom po druhé, je to situácia ohľadom migrácie. Viete, že pochádzam z krajiny, ktorá je priamo ovplyvnená veľkým vplyvom, veľkým prílevom a je tu naozaj veľký prílev za ostatné roky. To máme viac menej pod kontrolou. Je o prílev, pod, um, prílev migrantov, ale situácia sa zhoršuje, spôsobuje obavy. Snažíme sa oba um, predchádzať tragédiám. Hovorte správne, že sú to tragédie na mori, ale aj týkajúce sa schopnosti príslušných krajín u nás. Tisíc ľudí už prišlo. To znamená 200 tisíc, ktorí, oproti 200 tisíc tým, ktorí prišli do Nemecka. Ehm, jednoducho treba riešiť takýto veľký prílev ehm, utečencov. Komisia a Európa práve v tejto oblasti ako keby chýbala. My ako krajina, ako ľudia chceme poznať názory komisie a čo chcú urobiť, ako nám pomôcť z tejto náročnej situácie, ale je jasné, že ľudia očakávajú, že sa do toto Európa vloží. A po tretie, situácia v Rumunsku. O tom ste, pani komisárka, nehovorili, ale bolo vydané tlačové vyhlásenie minulý týždeň, kde, sa vyjadri, kde boli vyjadrené obavy zo situácie v Rumunsku. Pán Dol, pán predseda našej skupiny, vydal viac než jedno vyhlásenie a vyjadrilo veľké obavy z toho, čo možno považovať za štátny prevrat v tejto krajine, keďže za 4 dní boli um, odstranení, zvrhnut, odvolaní najvyšší predstavitelia, traj najvyšší predstavitelia štátu. Išlo, ide aj o nezávislosť súdnictva a situáciu v súdnictve. Chcel by som poznať váš názor, pani komisárka, na základe článku 87 zmluvy e, vzhľadom k Rumusku. Veľmi pekne ďakujem. Máme ešte dvoch ďalších členov, ktorí sa hlásia. Poprosím, buďte struční, pani Romero López. Nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem pani Malostromová. Bohužiaľ, je to ťažké obdobie pre vás a ja vám hlboko ďakujem, že ste tu dnes medzi nami. A ak by ste mohli aj častejšie vystúpiť, bolo by lepšie, aby ste nám podrobnejšie mohli vysvetliť niektoré body, ktoré ste dnes prebehli veľmi rýchlo. Možno v septembri nájdete čas, aby ste podrobnejšie opísali tie návrhy na budúce obdobie. V predchádzajúcom období to, čo sme zažili, situácia ukázala, že Európa nemá odpovede na to, čo prichádza. Máme problém so Schengenom, ale keď sa hovorilo, že nebol dostatočná kontrola na hraniciach krajín, ja si myslím, že sme dostatočne nevysvetlili, k čomu vlastne skutočne došlo odvtedy, čo, majú, čo máme Schengen. Ešte nevieme, či regionálne programy ochrany skutočne zodpovedajú tým masívnym migráciám, ktoré sa očakávajú, pretože Európa má na to vypracované regionálne programy a tiež nevieme, či je to skutočne Grécko, Malta alebo Bielorusko. Práve sme boli v Rumúnsku a situácia tam nie je taká, že by sa mohlo povedať, že na hraniciach neboli dostatočné kontroly a otázka je, kde, na ktorých hraniciach neboli dostatočné kontroly a kde sú e, tie centrá, kde je najviac žiadateľov o azyl. To znamená, potrebujeme transparentnú informáciu a potrebujeme skutočne zanalizovať to, čo sa stalo so Schengenom a to nemáme. Takže, takže máme zatiaľ len veľmi slabé odpovede a katastrofy a tragédie nečakajú a nestačia im slabé, ale potrebujú silné odpovede. Ja dúfam, že v septembri teda nám budete môcť podrebnejšie vysvetliť, ktoré sú tie slabé miesta, na ktoré komisia poukazuje a kde sú tie slabé miesta, kde, máme, kde nemáme dostatočnú kontrolu. E, madame Ďakujem pekne. Pani Wikström za skupiny ALDE. Ďakujem, pani predsednička. Ako viete všetci, uzatvárame rokovania o Dubline 2 a už sme blízko dohode. Je teraz jasné, že keď nariadenie bude prijaté, budeme skutočne mať zlepšené nariadenie Dublin a to mnohými viacerými spôsobmi bude právne jednoduchšie a dá väčšiu právnu istotu žiadateľom o azyl. Ale Dublin nie je v prvom rade nástrojem solidarity. Keď eh, minulý rok v decembri bolo vydané oznámenie o solidarite, Treba k tomu povedať, že Dublin sa nikdy nestane nástrojom solidarity, ani keď bude prijatá moja správa. Lutujem to tak, ako lutujem, e, že systém Dublinu je založený na krajine prvej pre žiadosti. A to e, nezabezpečuje, nezabezpečuje e, spravodlivé rozdelenie žiadateľov o azyl v rámci Európy. Takto sa nepodporuje solidarita medzi členskými štátmi, a najmä takými, ako môj kolega Busutil hovoril e, v súvislosti s osobitným tlakom na niektoré členské krajiny. Takto sa nepodporí e, solidarita v rámci EÚ v oblasti e, príjmania azylantov či imigrantov. Toto si vyžiada ďalšie um, zamyslenie sa nad spravodlivejším rozdelením tejto záťaže. Pani komisárka, predpokladáte alebo očakávate nejaké opatrenia či ustanovenia, ktoré bude možné mať k dispozícii, aby sme práve takéto spravodlivé rozdelenie tlaku mohli zabezpečiť. Keď sa napríklad bude o niekoľko rokov znova hodnotiť nariadenie Dublin, keďže tento mechanizmus je naozaj potrebný a požadovaný. A až na toto plne súhlasím e, s vašim stanoviskom ohľadom Schengenu, ale to je iná vec a môj čas sa skončil. Ďakujem pekne, pán Albrecht. Najskôr, pani Kordele, vaše meno tu chybou na zozname, za to sa ospravedlňujem. Ak teda e, nemáte nič proti najskôr pána Albrechta, potom vy. Ďakujem, hovorí pán Albrecht. Ja by som chcel povedať iba niečo o smernici, o teda prepracovanie smernice o uchovávaní údajov. Máme niekoľko nových údajov o objasnenosti zločinov od e, nemeckej federálnej policie Ehm, tu nie je žiadna právna úprava o uchovávaní údajov. Tu je objasnenosť zločinnosti, ktorá ukazuje, že pokiaľ ide o zločinnosť mimo internetu, 44-percentná ehm, objasnenosť, pre 65% je to mimo internetu, a pokiaľ ide o um, detskú pornografiu, o objasnenosti je 81 Som prekvapený a zmetený, keď si čítam tieto údaje od federálnej policie Nemecka, kedy sa hovorí o prepracovaní smernice o uchovávaní údajov. V súčasnosti je totiž jasné, že Nemecko má, je požadované uplatniť e, smernicu, ale z právneho hľadiska je to správna cesta, ale z hľadiska politického mám naozaj obavu e, z tejto reformy smernice, ktorá sa odsúva takisto spolu s reformou e, z ochrany súkromia na internete. Pýtam sa, prečo sa týka na prepracovanie smernice o ochrane súkromia na internete. Rád by som e, vedel, prečo tomu tak je. Prečo sa to tak dlho odkladá? Je to preto, podľa mňa povinnosť uchovávania údajov nie je správne odkladať Čakáte tiež na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora v prípade, ktorý súd v súčasnosti rieši, obrátil sa na Európsky súdny dvor, najvyšší dvor Írska. Čakáte teraz na výrok Európskeho súdneho dvora, než príjmete novú smernicu, teda prepracovanie smernice? Ďakujem, pán De Jong. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Mám tri poznámky. Chcel by som vysvetlenie od pani komisárky. Poprvé, pani komisárka, otázka korupcie. Bol som súčasťou pracovnej skupiny pre korupciu v Grécku a ročne to v Grécku predstavuje 20 miliárd eur, to je obrovské percento v rámci HDP. A je to aj jeden z ďalších prvkov, ktorý zhoršuje situáciu počas hospodárskej krízy a to nesmieme podceňovať. A potom otázka cestovnej mapy. Možno by ste nám mohli viacej povedať, keď ja som vystúpil tak ja mám pocit, že sme nešli dostatočne podrobne v cestovnej mape. Je to síce veľká výzva pre komisiu, ale e, či je dostatok peňazí, aby sme vypracovali také štruktúry, aby sme mali financované také štruktúry, ktoré pomôžu aj Grécku bojovať proti korupcii. Tých 20 miliard eur to nie je daňový únik, to nie je šedá ekonomika. Hovorili sme o tom aj pri schvaľovaní správy o šedej ekonomike, ale ja by som rád vedel, čo sa skutočne robí, lebo ide o skutočný zločin e, táto korupcia. A potom ďalší bod. Zasali sme komisárke, aj vám, aj ďalším komisárom list a tam sme žiadali, aby sa hovorilo o podvodoch pri nadobúdaní, pri nákupoch, o podvodnej reklame, a tiež e, o podvodoch, kde sú obeťami malé a stredné podniky, ale nedostali sme odpoveď na tento list. Otázka je, či komisia robí niečo preto, aby sa bojovalo e, proti zločinom medzi firmami alebo teda takýmto podvodom. A tretí bod, e, situácia zamestnancov z tretich krajín a ich zneužívanie. Hovorili sme o tom v parlamente a mám pocit, že dochádza ku prekrývaniu s problematikou obchodovania s ľudskými bytostiami a zamestnancami z tretich krajín. Tak akým spôsobom sa to rieši, rieši a teda či máme taký prístup, aby títo ľudia z tretich krajín mali rovnaký prístup a možnosti v pracovnom trhu? Takže e, poprosím spravodajcu šengenských fajlov, aby položil otázku. Ďakujem veľmi pekne. Pani komisárka, ďakujem za vašu návštevu u nás a za predstavené e, informácie. Chcem, aby ste vedeli, že za Európsky parlament sme pripravení pracovať na východisku Nemôžem však skrývať, že som sklamaný tým prvým prejavom, ktorý sme si vypročuli od cyperského predsedníctva v Štrasburgu. Nepomohlo to a nie je to najlepší spôsob, ako začínať eh, nové obdobie vzhľadom na túto otázku. Ako viete, nechceme meniť šengenské pravidlá eh, a nemali by sa vrácať právomoci členským štátom, štátom právomoci v tejto oblasti. Za Európsky parlament chcem povedať, že nechceme hľadať spôsoby, ako vrácať kontrolu do členských štátov. E, sme za vyrovnaný prístup v tejto otázke. A neviem, prečo sú členské štáty takto, či sú pripravené e, zavádzať nové opatrenia v oblasti bezpečnosti Napríklad, čo sa týka um, balíčka inteligentných hraníc. A nie sú celkom pripravené uh, podporiť uh, slobodný pohyb občanov. My ako EP nie sme pripravení pracovať na nových opatreniach uh, na podporu voľného pohybu bez ochranu európskych občanov. Čo sa týka šengenského dohovoru a mm, časových otázok sme pripravení začať na tom bližšie pracovať. E, test vyšiel dobre, ale nemáme ešte dostatočne mm, do, detailné výsledky. E, boli by sme vďační za viac informácií. Ďakujem. Teraz uzatváram zoznam. Hlási sa ešte, mám ešte 10 prihlásených, ale najskôr poprosím pani komisárku, aby zodpovedala na otázky a potom si vypočujeme ďalšie. Prosím, necháme e, po minúte na každého, aby každý mal možnosť. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. Pokúsim sa o stručnosť. a Vrátim sa k vám ešte v septembri, pretože teraz e, môžem odpovedať iba na viacero, na iba zo pár otázok. Čo sa týka Schengenu, pán Busutil nemám eh, nejak vymyslený nový návrh. A čo sa týka pána Koliače, ďalších sadli, treba si sadnúť a nájsť, kde existuje nezhoda a spolu s novým predsedníctvom či členským štátmi. To sa môže stať až po letnom období, keď sa situácia um, pokojila. A možno eh, existuje viac spôsobov, ako pokračovať. E, teraz ten obraz nie je e, veľmi pozitívny a ja nechcem byť prehnane optimistická. Budeme sa snažiť nájsť, e, ako postupovať a budeme očakávať od parlamentu nové nápady, pretože ak chceme posilniť Schengen, treba to urobiť správne. To, čo máme pred sebou, určite nestačí v tejto oblasti. Čo sa týka Rumunska, Pani podpredsednička Redingová vy, vydala viacero vyhlásení. Komisia je naozaj veľmi um, um, znepokojená. Budeme mať kolegium komisárov, pretože jednoducho uh, sme inštitúcia, ktorú uh, treba rešpektovať. Čo sa týka Malty, áno, uvedomujem si to, dostávam každodenne správy o člnoch lodiach, ktoré prichádzajú k vám na váš ostrov. Existujú finančné prostriedky i odborné spôsobilosti. Ehm, projekty sťahovania z Malty súvisia, závisia od ochoty členských štátov spolupracovať v tejto veci to bude súčasťou um, programu uh, neformálnej rady pre vnútro a spravodlivosť, ktorá sa má konať o 10 dní. A budeme sa snažiť eh, zamyslieť nad tým, ako pomôcť Malte. Pani Riedo López, um, nedávno sme začali kontrolou e, eh, situácie ohľadom Schengenu. Budeme to robiť každého pol roka, aby sme posilnili transparentnosť Schengenu, ale aj spôsob ehm, realizácie Schengenu. Chceme nájsť určitú ekvivalentnú formu aj v rámci parlamentu, aby sa skonštatovalo, kde boli problémy v rámci Schengenu za, ostatné, za predchádzajúceho pol roka. Bude, bude sa pred, predkladať pravidelná správa a tam si napríklad teraz prečítate tých 11 prípadov, ktorých sme boli, sa súčasnili mm, za minulý rok Áno, súhlasíme s sami, pani kolegyňa, e, s tým, čo hovoríte o Dubline. Pracujeme na tom. Snažíme sa e, rozpracovať tú písniku, ktorú ste predostreli vy. Pripravujeme oznámenie o žiada- žiadateľoch či žiadostiach o azyl. Musím povedať, že toto členské štáty to veľmi nepodporujú, ale dáme to na program, aby sa začala diskusia o tom, čo sa dá robiť. A to je jeden zo spôsobov, ako riešiť ten problém, o ktorom ste hovorili. Ide o spoločnú solidaritu a um, ďakujem za vaše poznámky. Pán Albrecht, čo sa týka reformy uchovávania údajov, áno, o tom sme už pred nejakým časom diskutovali. Hodnotenie, a to som tu povedala, ukazuje sa, že komisia identifikovala viacero nedostatkov súčasnej legislatívy, čo sa týka rozsahu pôsobnosti, prístupu k informáciám, ohľadom informácií pre občanov, ako aj dĺžky uchovávania informácií, aj náklady sú problémom. Teda je tu viacero vecí, ktoré treba pozmeniť a doplniť. A um, je tu však aj rozsoh pôsobnosti. Smernica o ochrane súkromia po internete dáva možnosť určitým všeobecným otázkam. A treba vyriešiť celú oblasť, ktorá sa týka ochrany súkromia po internete. A takto jednoducho treba zosúľadiť obidve tieto dve smernice. Ako ste správne povedali, jednu smernicu treba e, vidieť e, v, e, vo svetle druhej. Uvedomujem si, že pred Európskym súdnym dvorom je teda prípad, s ktorým sa obrátil najvyšší írsky súd a uvidíme, ako sa veci navzájom ovplyvnia. Čo sa týka korupcie, pripravujeme správu o korupcii Kontaktovali sme expertov v rôznych členských štátoch. Je mi ľúto, že korupcia podkopáva dôveru v celkový systém. Jednoducho um, hovoríte o Grécku, ale sú aj ďalšie príklady. Problémy s korupciou v Grécku rieši pracovná skupina, ktorá teraz v Grécku pôsobí a tá Ehm, má aj má predložiť určité informácie pre DG eh, vnútro. Výsledky sa objavia v budúceročnej správe. Čo sa týka toho, že eh, zamestnanci sú predmetom zneužívania, áno, venujeme sa tejto otázke existuje smernica o zamestnancoch a ich zneužívaní a takisto je tu správa o obchodovaní s ľuďmi. Mm, žiada sa od členských štátov, aby robili viac. Pán Coelho, to, čo ste hovorili, je pozitívne. Ešte nemáme výsledky, ale o niekoľko dní budú k dispozícii a dostanete to ako čítanie na prázdniny. Ďakujem. E, máme ďalších desiatich rečníkov, ktorí by sa chceli vyjadriť. Ja chcem poprosiť, aby ste sa obmedzili na jednu minútu. Po jedne tak budeme mať šancu dočkať sa odpovede. A pani komisárka nám prislúbila, že aj v septembri by mohla byť k dispozícii. Pani Gio, máte slovo. Chceš? promis en une minute. Euh, je je vous aviez une, une longue liste de points. Vous avez signalé sur le paquet asile avoir beaucoup d'avancées et, et... Ďakujem. K azylovému balíku mám otázku. Vy ste poznamenali, pani komisárka, že sa v tejto veci pokročilo aj vo formáte trialógu, ale chcem vyjadriť isté pripomienky k uh, k azylovému systému ako takému má svoje nedostatky. A ako náhle sa schváli, odhlasuje nový text a podrobí interinstitucionálnej analýze, nie som si istá, či to bude postačujúce, aby sme mohli s ním byť spokojní. Mám pocit, že ten balík azylový neprináša dostatočnú pridanú hodnotu. Mohli by ste sa aj vy vyjadriť na margo tejto témy? Ďakujem pekne aj za to, že ste sa zmestili do jednej minútky. Pani Sargentini, dve poznámky. Poprvé, vrátim sa k tej problematike Rumunska Komisia by mala vypracovať správu o dosiahnutom pokroku. Malo by to byť k dispozícii na budúci týždeň. Mohli by ste, pani komisárka, povedať, čo je v tej správe a či udalosti z minulého týždňa sú zohľadnené. A domnievam sa, že tento výbor by, mať, by mal venovať špecifickú pozornosť aj na svojich zasadnutiach situácií v Rumunsku aj v Bulhorsku. Čo sa týka e, ochrany dát, Allgemeiner Zeitung upozornil na to, že smernica na túto tému je v omeškaní. No ale zároveň ste naznačili, že e, sa rozbehnú za rozbehne konanie pre porušenie európskej legislatívy prípade Nemecka. Nebola by toto vhodná chvíľa na to, aby ste nestíhali Nemecko, aby ste skôr venovali pozornosť smernici. Nemecko totiž e, e, poukazuje na to, že existujúca smernica o uchovovaní dát nie je jednoznačná, takisto aj jej cieľ nie je jednoznačne definovaný. A fakt je ten, že nemôžeme čakať ďalší rok a bolo by to dosť nespravodlivé, keby sme teraz napadli Nemecko z dôvodu neplnenia existujúcej legislatívy. Pán Papa Nikolao, ďakujem, e, pani komisárka, že ste sa opätovne dostavili do nášho kruku. Mám tri body. Poprvé, uchádzači o azyl v Grécku. Ako viete, e, máme veľký nedostatok peňazí v Grécku. A máme určité peniaze, ktoré boli prisľúbené od komisie, zatiaľ nenarazili do Grécka. Teda pýtam sa, či je či sa toto zmení, je možné prepojiť tieto európske peniaze s problematikou najímania pracovníkov do novej agentúry a, a e, je to problematická otázka. Po druhé, hovorili ste o e, problematickej situácii e, migrantov v Evrose, ale my, musíte si uvedomiť, že sa zvyšujú počty ľudí, ktorí ku nám prichádzajú cez turecké hranice, turecko-grécké hranice. A bolo nám prislúbené, že budú nejaké nové mechanizmy uvedené do života. E, skutočne nedosahujeme žiadne znižovania počty týchto utečencov aj napriek prítomnosti Frontexu. Po tretie, readmisná dohoda s Tureckom. Ako viete, o tomto sme hovorili už viackrát. Máme to dokonca aj v našom programe tohto výboru, kým táto dohoda nebude sfinalizovaná, ale určite je to podstatná téma dialogu s Tureckom. Uvedomujem si, že to má silnú politickú dimenziu. Nemohli by sme nájsť nejaký spôsob na to, aby sme využili existujúcu dohodu s Tureckom od roku 2002 na to, aby sme uplatňovali obsah tej dohody dovtedy, kým sa neuzavrie nová dohoda o readmisii. Ďakujem za slovo. Pani Keller. Ďakujem. Nebudem sa pýtať ohľadom Schengenu, ohľadom toho už bolo veľa otázok, ale k téme inteligentné hranice, smart borders. Pokiaľ sa pamätám dobre, nebolo jasné, na aký účel má slúžiť tento mechanizmus. Ak toto nie je jasné, tak čo z toho vzíde z toho návrhu? a myslím si, že dovtedy, kým sa nevyrieši e, problematika vnútorných hraníc, tak potom sa e, až treba venovať inému. Po druhé, záchrana na mori. To je otázka veľmi dôležitá pre komisiu. S tým možno len súhlasiť nedávne správy Rady Európy ohľadom umrtí, e, počtu umrtí migrantov na mori to všetko poukazuje na tú skutočnosť, že detekcia nie je problém. Každý vedel, že loď je s utečencami, ale, ale nebolo toho, kto by zachránil ľudí, ktorý by e, vyplával e, k tejto e, loďke s utečencami. Nemali by ste prebrať tie odporúčania Rady do Európy, premeniť to na drobné, na praktické kroky. Nebolo by dobre vlastne e, pritlačiť na tých, ktorí za to môžu, aby bola väčšia miera politickej vôli. Pán Brons? E, už viackrát sme e, počuli o potrebe prilákať kvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín, ale EÚ má e, dosť kvalifikovaných ľudí. Skutočne musíme si ich dovážať zo zahraničia, z tretích krajín. A je správne, ak vlastne prilákávame tých, ktorí prešli tým najnákladnejším vzdelávaním, pretože tak uberáme týchto schopných ľudí z tretích krajín, mám na, na mysli predovšetkým zdravotnícky personál. Výkonný riaditeľ Frontexu tvrdil, že väčšina magrentov, ktorí prichádzajú e, cez turecko-grecké hranice, nemajú so sebou e, doklady. E, môžeme sa postarať o to, aby sme, aby sme neudelovali azyl, štatút azylanta tým ľuďom, u ktorých vlastne nevieme, E, identifikovať, skade pochádzajú, aby sme predišli ublidím, určitým neblahým incidentom. Ďakujem. Chcem poďakovať pani komisárke Malstromovej za jej prezentáciu a predovšetkým za to, s akou pozornosťou a za akým úsilím bojuje hlavne v poslednom čase, aby obhájila voľný pohyb osôb v šengenskom priestore. A tiež ďakujem za to, že je taká otvorená a ochotná spolupracovať s nami, s Európskym parlamentom. A zopakujem to, čo tu už bolo povedané, aká je situácia v Rumúnsku. A to sa už teraz spomenulo, ale poprosím vás, pani komisárka, urobte skutočne naliehavú analýzu, ale analýzu, ktorá bude objektívna, nie nejaká E, stranická alebo zaujatá, aby sme vedeli, v akej je skutočnej situácii Rumúnsko a uvedomíte si a uvidíte, že, e, že je to fenomén, kde v Rumúnsku znovu e, začína kráľovať demokracia a ukončila sa trojročná diktatúra prezidenta Basesku a uvidíte, že všetko to, čo sa urobilo, tak sa urobilo rešpektujúc základné pravidla, legislatívu. A to dokonca aj rešpektujúc pravidlá a zákony, ktoré e, uviedol a zaviedol on sám Basesku za toho 3,5 roka. Je pravda, že veci sme zmenili veľmi rýchlo, pretože už v Monsku sme nemohli znašať takúto situ- situáciu. 29. júla bude referendum v Rumunsku a rumunský ľud potvrdí alebo zamietne to, čo sa doteraz urobilo. A ja by som k tomu dodal dve veci. Nikto, nechce ani nechcel nejakým spôsobom ohrozovať spravodlivosť v Rumúnsku. E, právny systém, súdny systém je slobodný v Rumúnsku, naďalej funguje, právny štát v Rumúnsku funguje, nie tak, ako to bolo počas toho 3,5 roka za Basesku, keď e, súdny systém bol pod e, diktátorským vplyvom pána Basesku. A vy Pani komisárka, aj vaši kolegovia majú teraz zadefinovať, aký je stav právneho štátu v Rumunsku. Ruménia. Ako už bolo povedané, skutočne situácia v Rumunsku si zašluhuje väčšiu čas. Dnes zrejme na to priestor nebude. Prosím o pochopenie. Ďakujem. Pán Antonescu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca a ja by som sa venovala, venovala súčasnej situácii v Rumúnsku a cítim sa povinovatá odpovedať na predrečníkovi, hoci bohužiaľ nemáme veľa času. Dochádza k vážnemu porušovaniu základných európskych hodnôt a práv porušuje sa spravodlivosť, právo na slobodný prejav, na demokraciu. Nemôžeme hovoriť o tom, že by sa znovu nastolovala demokracia v Rumunsku, ak si to naši kolegovia myslia, že za 5 dní zmenia predsedu Senátu, ombudsmana, predsedu druhej komory, e, sudcov a tak ďalej. A toto všetko v priebehu 5 dní, ak si myslia, že to je znovu zavádzanie demokracie, tak ja si myslím, že sa milia. Ale ak podľa kodanských kritérií, ktoré sú dobre známa, tak predbežná podmienka na vstup e, Rumunska bola rešpektovanie ľudských práv, trhová ekonomika a tak ďalej. To boli tie kritéria, ako je možné interpretovať situáciu v určitom členskom štáte, že vteda v rámci členského štátu EÚ dochádza k takýmto základným porušovaniam demokratických práv a princípov. Chcela by som požiadať všetky z vás, aby ste v tejto e, diskusii nepokračovali. Vieme, aká je situácia v Rumunsku a iste na ňu budeme mať e, čas. Počkáme si na správu a vo, v tomto výbore sa o tejto otázke budeme si venovať. Pani Edith Bauer. Keďže máme málo času, um, svoju otázku si nechám na september. To je vynikajúce. Ďakujem veľmi pekne. Pani Jiménez. Eh, <coughs> eh. Dobré popoludne. Rada by som poďakovala pani komisárke za ochotu a rozhodnosť, s akou obhajovala priority občanov v rámci Schengenu. Jedna otázka. Dostala som informácie, že dochádza k väčšiemu prepojeniu terorizmu a organizovaného zločinu v takých krajinách, ktoré poznáme ako krajiny arabskej jary. Ste informovaná o tomto fenoméne? a akým spôsobom to ovplyvňuje krajiny, ktoré majú námorné hranice s týmito krajinami. A tiež by som chcela vedieť, že na začiatku budúceho roka ste spomenuli, že nás budete informovať o tom, čo sa robí v téme obeti terorizmu, lebo vytvorila sa tá sieť pomoci obetiam terorizmu a ja som len chcela upozorňovať, že aby sme nezabudli na túto tému. And, uh, last, uh, a potom tu máte matam Koraca Bild. Ďakujem, budem stručná. Veľmi pekne ďakujem, pani komisárka, za vašu výbornú prácu. Chcela by som hovoriť o otázke víz. Hovorili ste o prebiehajúcich rokovaniach, o určitej klauzule, o pozastavení či prípadnom zneužívaní e, víz v súvislosti s Balkánom. Ako ste však ďaleko? Keď sme e, zistili určité e, zneužívanie, začali ste rýchlo konať. Akú máte spoluprácu s krajinami, ktoré vydávajú víza? Ako to vyzerá s Tureckom? Ak si to pamätám správne, hovorili ste o určitých e, pokusoch o otvorení či odomknutie otázok um, z uľahčenia uh, režimu pre uh, tureckých študentov a určité skupiny obyvateľstva. A ako v tomto pokračujete? Ďakujem pekne, pani komisárka, poprosím vás, ak budete môcť reagovať na všetky tieto témy. Ďakujem vám pekne. Pani Guillaume odchádza za komisiu. Musím povedať, že my v trialógu si uvedomujeme, že ostáva niekoľko naozaj náročných otázok, ktoré nie sú vyriešené v trialógu o azyle. Plne súhlasím s parlamentom, že treba zabezpečiť, aby to znamenalo, um, aby, že, že treba jednoducho pokročiť dopredu a do jesne nás čakajú naozaj e, ťažké otázky. Čo sa týka e, správy CVM, tu predložíme 18. júla. Teraz e, za to, to má v rukách pani Katrin Dej z DG18. E, do tejto správy prispieva viacero útvarov komisie. Jednoducho ja nie som jediná, ktorá e, do toho má vstupy. Čo skoro táto správa bude k dispozícii. Čo sa týka porušovania v Nemecku, pán Albrecht povedal určitú vec, s ktorou celkom nemusíme súhlasiť. Nemecko malo dva roky e, na implementáciu smernice z roku 2005. Je úlohou e, komisie, aby zabezpečila e, naozaj uplatňovanie smerníc. Nestalo sa tak. Viete, že táto, tento postup si vyžiada určitý čas. Sú určité krajiny, ktoré nechcú veľmi e, túto smernicu uplatňovať a vyžiada si to určitý čas, skôr než e, bude smernica e, doplnená, pozmenená a implementovaná. To potrvá určitý čas a aj preto Nemecko je uprostred konania pre porušovanie európskej legislatívy. Pán Papa Nikolau, áno čo sa týka situácie v Grécku, vidíme teda, že eh, je tam, že bol menovaný nový minister a rozum, zamýšľame sa nad tým, ako konať, aby sme Grécku pomohli. Uvedomujeme si, že je tu určitá, určitý problém s absorpciou od, zo strany Grécka. Sú, sú tu určité problémy. Vieme, že sú spôsoby, ako uplatniť určité medzinárodné dohody. Nezabúdame na to. Čo sa týka Turecka, ak sa nám podarí dosiahnuť readmisnú dohodu, bude to e, výborné. E, Turecko inicializovalo ďalšie rokovanie. E, ak sa to podpíše, budeme pokračovať v dialogom oblasti víz a potom to bude pokračovať cestovnou mapou čakáme na to, ako Turecko ehm, zvládne svoju časť, časť um, ehm, povinnosti a ako zvládne on, ehm, nápor na hraniciach. Pani Keller, najskôr pokiaľ ide o inteligentné hranice, najskôr ide o registrované, registrovaných cestujúcich, cestujúcich bona fide, a ďalšou časťou je systém vstupu a, vstupu a výstupu, ktorý nahradí pečiatky v dopasov. Bude to elektronické. E, robia sa posúdenia vplyvov, ako sa to môže realizovať. Najskôr potrebujeme závery z týchto posúdení, aby sme mohli predložiť návrhy. Čo sa týka Frontexu, Frontex e, má mať e, zástupcu, ktorý bude, ktorý bude mať na starosti e, tieto otázky. Jednoducho to, čo sa týka základných ľudských práv a operácií Frontexu, to musí byť v súlade a dúfame, že takýto akt e, bude účinný čoskoro. Ak existuje veľká nezamestnanosť v mnohých krajinách, treba to riešiť. Aj kraj, aj krajiny, aj občania, i e, firmy hovoria, že aké imigranti nenájdu zamestnanie v Európe, pôjdu inde. Treba však e, zjednodušiť postupy, aby ich bolo možné takýchto imigrantov zamestnávať e, aj v oblasti zdravotníctva, aj v oblasti napríklad IT. Čo sa týka žiadateľov o azyl, ľudia, ktorí pracujú v tejto oblasti, sú znali takíto ľudia sú zamestnateľní, aj keď nemajú vždy k dispozícii potrebné dokumenty. Čo sa týka organizovaného zločinu a terorizmu, zdá sa, že tento problém nie je až taký veľký, ako sa myslelo pôvodne. tam, kde možno očakávať takéto problémy, treba hľadať e, napríklad zbranie. A to si vyžiada zodpovednosť a vloženie sa vysokej predstaviteľky EÚ a pani Eštonovej. A keď e, príde príslušný zástupca do parlamentu, spýtajte sa potom jeho. Čo sa týka Balkánu, áno, došlo k zlepšeniu spolupráce vždy e, komisia veľmi dobre spolupracovala s krajinami v tejto v tomto regióne, napríklad na akčnom pláne pre Kosovo. Avšak eh, od vás stále prichádzajú správy o tom, eh, ktoré sa týkajú napríklad eh, vízovej povinnosti či úľave v udelovaní víz napríklad vzhľadom na Kosovo. Ide o uľahčenie cestovania cestujúcich bona fide Ehm, čo sa týka Turecka, Vízový kódex sa snažíme uplatniť čo najviac a snažíme sa ehm, motivovať členské štáty, aby to robili rovnako. Týka sa to najmä víz pre deti, pre študentov či pre um, podnikateľov, aby bolo uľahčené a urychlené vydávanie víz. Zahraničná služba uh, má zriadovať e, stretiska pre e, vydávanie víz či príjmanie žiadostí na viacerých miestach v Turecku, najmä v prípade e, víz pre viacnásobný vstup. Napredujeme v tejto otázke, hoci to až tak veľmi viditeľné nie je. V Turecku sa nám v tejto oblasti ktorý celkom dobre dúfame, že do e, jesene e, budeme môcť uplatniť štandardné postupy. E, prepačte, pani predsedajúca, že toto celé um, zodpovedávam takto rýchle, ale um, vrátim sa na jeseň a budem môcť hovoriť o ďalších otázkach. Ďakujem veľmi pekne. Bolo to naozaj veľmi veľa otázok. Pokračovať budeme v septembri. Mm, teším sa na leto, naozaj zaslúžená dovolenka. we, with... Uh, Takže pokračujeme ďalším bodom programu a to A to je, ochr- je to program Perikles 2020, výmenný pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu. E, spravodajkyňou je Antea McIntyre, je to bývalý bod 11. Prosím tí, ktorí chcú opustiť sálu, aby tak učinili e, dôstojne a potichu. Uh, the, the Pericles program uh, expires at the end of 2013 and the new one Takže uh, existujúci program uh, vlastne končí v roku 2013 a chceme pokračovať v programe na ochranu eura proti falšovaniu. Ďalší postup si žiada schválenie EP, ktorý by sa mal týkať rozšírenia programu na štáty mimo Európy. A teraz dám slovo spravodajkoni eh, pani McIntyre. Máte slovo. Ďakujem pekne. Úvodom by som chcela sa poďakovať tieňovým spravodajcom za ich spoluprácu a podporu a predovšetkým sa chcem poďakovať sekretariátu, ktorí eh, mi boli veľmi nápomocní pri tejto mojej prvej správe. Chcem sa poďakovať komisii za poskytnutie detailných informácií ohľadom práce expertných skupín a za ich pripomienkovanie návrhovaného znenia správy. Tento program Perikles podporuje podporuje e, spoluprácu medzi e, agentúrami na národnej, európskej a medzinárodnej úrovni v boji proti e, falšovaniu eura. Je to program s malým rozpočtom 1 milión eur ročne. Komisia podala návrh na obnovenie tohto programu aj po roku 2013, keď e, vznikla myšlienka tohto programu v roku 2001, bolo to spodnetu pana Gerhada Schmidta, ktorý je e, členom politickej skupiny socialistov. Jeho cieľom bolo zhodnotiť, aj keď obmedzené zdroje, na veľmi e, dobrý účel skutočne veľmi účelne nakladať, hospodárne nakladať s týmto malým objemom, prečo si vysosne zmysluplné. Vtedy, v roku 2001, sa e, Európsky parlament mohol k tomu len vyjadriť, mal len poradný hlas. Teraz, vďaka Lisabonskej zmluve, naše hlasy majú väčšiu váhu. Návrh komisie podľa môjho názoru ponechal niektoré oblasti e, zadefinované príliš vágne. Ja som si povedala, že treba ten program upresniť a tým maximálne využiť alekované e, zdroje. V e, článkoch 7 a 8 som práve presadila tento svoj postoj. Zdá sa mi, že príliš, e, príliš rozdrobujeme našu pozornosť na mnoho cieľov. Lepšie by bolo koncentrovať ich na menej cieľov a týmto lepšie zhodnotiť, znásobiť ten účinok. Takto boli smerované moje pozmenujúce návrhy. Ďalšia oblasť, ktorá si isto vyziada rozpravu v našom kruhu, pretože je potenciálne kontroverzná, je miera kofinancovania alebo miery kofinancovania rada e, stále duma nad týmito percentuálnymi podielmi. Určite je to otvorená otázka, ale podľa môjho názoru, vzhľadom na to, že ide obmedzené zdroje, a ja som navrhla 70 e, e, pre tú 70 na ten hlavný účel, 80 vo výnimočných prípadoch. Domnievam sa, že nie je potrebné to nejak hlbšie rozoberať, ale veľmi rada by som sa dozvedela, aký majú na to názor tieňoví spravodajcovia. Ďakujem, e, pani spravodajkyňa. Prvé, e, ako prvým dám slovo cyperskému predsedníctvu. Pán Aleksandros Panajotu je tu prítomný, dám vám slovo. Cyperské predsedníctvo potvrdzuje, že e, Koreper mu zveril mandát rozbehnúť legislatívne vyjednávanie, vyjednávanie E, ako náhle EP bude na to pripravené. Chceli by sme dosiahnuť dohodu už na základe prvého čítania. Tešíme sa na konštruktívne rokovania s vami. Ďakujem za veľmi e, stručný, stručné výstižné vyjadrenie za komisiu. Dám slovo pánovi Čovi za OLAF. Dobre som vyslovila všetky mená. Áno, ďakujem. Hovorím za komisiu, konkrétne OLAF. Ja som z útvaru, ktorý zodpoveda za ochranu eura v rámci OLAFu, teda komisie. My tu sme vo funkcii zložky komisie, ktoré pracuje na tejto legislatíve. My sme si prečítali správu pani McIntyre Treba konštatovať, že táto správa potvrdzuje náš názor, že treba pokračovať s programom Perikles aj po roku 2013. Treba však poznamenať, že v tej správe sú určité body, ktoré si vyžiadajú ďalšie prejednanie na pôde vášho parlamentného výboru LIBE. Poprvé ide o otázku obmedzených zdrojov. Pravdou je to, že existujúci program Perikles aj Perikles 2020, to je teda ten nadvezujúci program Perikles po 2013, bude fungovať v rámci obmedzených finančných mantinelov. Ale treba si uvedomiť, že je nevyhnutná multidisciplinárna účasť na programe. Vieme, že problém falšovania eura je problém, ktorý sa týka predovšetkým e, k skupinám organizovaného zločinu. A e, našich seminárov sa môžu do, e, zúčastniť zástupcovia justičného systému, to znamená sudcovia, zástupcovia prokuratúry, policie, vyšetrovatelia, pretože toto sú zložky, ktoré eh, zohrávajú kľúčovú úlohu pri účinnom boji proti falšovaniu eura. Čo sa týka miery kofinancovania, komisia navrhla eh, poprvé to, že by sa malo pokračovať v existujúcej miere kofinancovania 80 a eh, len vo vynimočných a nevyhnutne opodstatnených prípadoch to možno zvýšiť na 90 A to z toho titulu, že v našej expertnej skupine sme sa zhodli na tom, že členské štáty majú problém s tým, aby splnili svojich 20 financovania a uvítali by 10 Ale to je vec, ktorá musí byť predmetom vášho vyjednávania. Sú nejaké pripomienky, poznámky zo strany tieňových spravodajcov alebo kohokoľvek iného? Ak to nie je aktuálne. Pýtam sa vás, pani McIntyre, či vy sa chcete vyjadriť v otázke kofinancovania. Ďakujem teda. Termín na predloženie eh, pozmeňujúcich návrhov je 5. september, takže celé leto máte na to. No a potom budeme v tejto otázke pokračovať. Máme ešte niekoľko minút do témy ochrany dát. Neviem, či sú tu príslušní spravodajcovia, pán Drucas a Albrecht. Zatiaľ tu nie sú. Pán Drucas je tu. Pán Albrecht je tu tiež. Mali by sme aj jeho tému preberať. Myslím si, že to si vyžiada rozsiahlejšiu diskusiu. ale ospravedlňte ma, nejaké informácie dostávam. Na no, BBC, if they are calling and uh, eh, If Mr. Albert can, can arrive in some minutes, then we can start. If not, then we might. Že prosím, zavolajte pána Albrechta, snad dorazí o niekoľko minút. Príde uh, uh, o 5 minút, 5 minútová priestávka tým pádom. Uh, data protection files. See you in five minutes. Okay. <laughs> I would like to welcome both rapporteurs. Ja vítam oboch spravodajcov. Zdalo sa, že veľmi dobre spolupracovali. Aspoň taký dojem mám teraz. Dobre, teda budeme hovoriť o týchto dvoch otázkach spoločne. Pán Ducas a pán Albrecht sú spravodajcami. No a po spoločnom spoločnej výmene názore k návrhu o výmene údajov. Máme predložené prvé pracovné dokumenty obidvoch spravodajcov. Takže na týchto otázkach sa pracuje intenzívne. Budeme pokračovať aj po letnej prestávke. A tieto dokumenty majú potom viesť k vypracovaniu návrhu správy. Poprosím teraz pána Albrechta, aby nám stručne zhrnul e, prvý pracovný dokument. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem, že ste na nás počkali, kým sa vrátime, aby sme mohli začať s predstavením tohto pracovného dokumentu. Ide o pracovný dokument, e, ktorý sa týka celkového prístupu. Máme teda prístup e, k reforme ochrany údajov ako k balíčku. Je to pokračovanie starej smernice z 95. číslo 47 o ochrane údajov. Vytvára sa takto koherentný prístup aj v oblasti spolupráce e, polície a e, spravodlivosti. Máme smernicu o ochrane údajov. Tento návrh bol predložený 25. januára. Od toho času pracujeme na týchto dvoch otázkach. Pán Džucas a ja spravodajcovia spoločne úzko spolupracujeme na tomto balíčku, pretože Európsky parlament od samotného začiatku požaduje spoločný prístup k ochrane údajov, tak aby sme mali jeden koherentný legislatívny prístup k ochrane údajov. Chceme, aby tento balíček bol koherentný, harmonický a silný, aby bol právnym nástrojom. To sme žiadali už v predchádzajúcich rokoch, aby sme mali silný rámec pre ochranu údajov, aby ten rámec bol ambiciózny, aby sme sa vyhli fragmentáciu a právnej neistote. Takýto prístup konkrétne zaručí, aby koordinované legislatívne prístupy sa stali skutočnosťou a takto sa zlepší e, obsah i konzistentnosť dvoch právnych aktov. A takto sa dosiahne um, postup, um, pretože jednoducho budeme postupovať paralelne s obidvomi prístupmi. A E, v dôsledku toho sa bude uplatňovať ochrana údajov vo všetkých príslušných oblastiach. Takýmto spôsobom dokončíme svoju prácu na balíčku v najbližšom období. Spoločne s komisiou sme sa viackrát stretli nad nariadením, Zajtra budeme pokračovať technickými stretnutiami na tému smernice. Potom budeme pokračovať po letnej prestávke. Budeme pracovať na nariadení. Čo sa týka nariadenia, už prebe- prešla prvá výmena názorov na otvorené otázky a sú tu oblasti, kde súhlasíme, že návrh komisie je viac menej v súlade s našimi požiadavkami a vieme, eh, v čom by mala komisia eh, návrh vylepšiť. Po letnej prestávke sa mm, zadefinuje eh, prvá línia prístupu parlamentu k tomuto veľkému balíčku. Ako navrhovali koordinátori z Libe, bude sa konať Ehm, výbor IPM o ochrane, o balíčku k ochrane údajov. Toto stretnutie sa bude konať v oktobri. Čo sa týka nariadenia i smernice, tu návrhy či názory uvedieme a uverejníme budúci rok, tak aby boli jasné názory za parlament. Čo sa týka e, budúceho medziparlamentného mm, stretnutia, tam budeme mať konkrétne dokumenty a k tým e, vypracujeme pozmeňovacie návrhy. Takže máme určitú líniu, ktorá bola prijatá asi pred rokom e, v rámci správy pana Fossa komisia prijala oznámenie k tejto reforme. Ide o plnú harmonizáciu najvyšších noriem, tak aby boli aby bolo umožnené, umožnená právna istota a to za všetkých okolností, za každých okolností. Toto je to, o čo nám ide. Um, na základe um, doplnenia a zmeny smernice 48 z roku 95. To sa má dosiahnuť najmä tým, že poskytneme, že smernica nám poskytne rámec. Teda, že bude explicitný charakter takýchto pravidiel, budú detailné pravidlá a takisto bude právo na vymazanie či zabudnutie údajov. A takisto budú určité ustanovenia ohľadom e, citlivých údajov, ako aj usta- osobitné ustanovenia ohľadom detí. Podľa nás bolo významné to, aby boli nezávislé um, úrady či predstavitelia pri ochranu údajov. Ich postavenie treba posilniť. Um, v tomto reformnom balíčku má táto otázka uh, významné postavenie. Rovnako chceme do reformy zapracovať sankcie. Tie sú súčasťou nariadenia. No a v neposlednom rade je tu otázka medzištátneho prenosu údajov. Pravidlá majú byť zakotvené aj v nariadení, aj v smernici. Našim záujmom je, aby prebiehajúce rokovania s tretími krajinami boli um, upravené určitými prístupmi, ktoré budú zachovávané za každých okolností. Dimitros Ducas je spravodajcom za smernicu a vyjadril som sa vlastne, e, teraz by som dal slovo jemu. Mi sa páči, pán Ducas. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem, Ján. A ja chcem počiarknúť, že je dôležité, že sme prijali prístup balíčkovi. To je pre nás nesmierne dôležité. Nechcem hovoriť podrobnejšie. Jan už vysvetlil, ako sme postupovali, ako sme pracovali. Ešte raz chcem zdôrazniť len to, že sa snažíme o spoločný rozvrh, časový rozvrh pre nariadenie aj pre smernicu. Že sa koordinujeme, že synchronizujeme naše stretnutia, ako aj stretnutie s tenevými spravodajcami, No a v tejto súvislosti chcel by som poďakovať všetkým, predovšetkým tieňovým spravodajcom. A samozrejme v prvom rade Janovi Albrechtovi, ktorý sa tu ujal vedenia a zostavil naozaj ambiciózny program a ďakujem aj sekretari- sekretariátu výboru LIBE. Máme skutočný tím, ktorý bol takto zostavený, ktorý pracuje na veľkom významnom balíku pre e, európskych občanov a je veľmi dôležité to, že sme um, sa stretli na tejto výbornej myšlienke, myšlienke spolupráce. Tento balíčkový prístup na jednej strane je veľmi dôležitý a na druhej strane nám otvára otázku znamená otáznik e, za tou smernicou. Totiž aj kolegovia sa dozvedia, že v rámci rady niektoré členské štáty už vyjadrili svoj názor, podľa ktorého nie sú veľmi naklonené hovoriť o smernici. A ak teda sú tu na našom zasadnutí dnes zastupcovia komisie, radi by sme sa dozvedeli o tom viac. Asi pred dvomi týždňami som bol na Cypre a zúčastnil sa rokovaniu, rokovania s nastupujúcim cyperským predsedníctvom. Príslušný minister sa ma priamo spýtal, išlo o ministra vnútra, pýtal sa na túto otázku a povedal som otvorene, že musím povedať, že um, nedostal som odpoveď, ktorú by som bol býval chcel. Ale máme dôvod znepokojovať sa trošku alebo byť nervózny, ako sa k tejto otázke smernice postavia niektoré krajiny. Priamo takto vyzývam kolegov z tohto výboru LIBE a chcem ich poprosiť o to, ako riešiť túto otázku, ako um, prípadne zatlačiť na um, rokovania v rade. Um, vzhľadom na pomerne, tak povediac, opatrný prístup niektorých členských štátov k celej smernice. Čo sa týka nariadenia a smernice, Jan a ja sme si rozdelili eh, prezentáciu, aby sme identifikovali jednotlivé prvky reformy. Poviem stručne, že najskôr ide o jednotlivcov, teda sú to občania EÚ, nie sú schopní ukontrolovať údaje a tieto tieto práva sú e, súčasťou článku 8 e, charty a potom ďalšou článku zmluvy Európskej únii. Potom ide o to, že teraz sa budú rovnaké princípy týkať e, osobných i ďalších údajov s určitými obmedzeniami aj vzhľadom na presadzovanie práva. Potom ide o určité ustanovenie týkajúce sa technického pokroku, Myslím, že mám rovnaké obavy ako väčšina kolegov. Podľa mňa technický pokrok je tak rýchly, že niekedy neviem, nakoľko možno prispôsobovať pravidlá tomuto vývoju, očakávanému vývoju techniky. Doteraz sme zohľadňovali technický pokrok, ale neviem, či to bude možné naďalej. naďalej. Ďalej poviem, že e, je tu otázka e, používania a výmeny údajov polície a justičných orgánov. Chceme zabrániť fragmentácii a zabezpečiť právnu istotu pre jednotlivcov i podniky a to, čo v najväčšej možnej miere. Takisto treba zabezpečiť e, isté zabezpečné systémy pre ochranu údajov pri poskytovaní údajov aj v rámci EÚ, aj do zahraničia. Teraz niekoľko slov o tom, čo treba ďalej prediskutovávať na ďalšom stretnutí s tieňovými spravodajcami. Jan zostavil naozaj ambiciózny program. Um, strávili sme celé hodiny nad týmito otázkami. Po prvých stretnutiach s tieňovými spravodajcami môžeme viac menej zhrnúť nasledovne. Treba ďalej hovoriť o týchto otázkach. Poprvé ide o úlohu komisie a vykonávacích či delegovaných právomocí a konzistentnosti aktov. Na túto tému sa bude konať stretnutie tieňových spravodajcov. Budeme sa snažiť tieto otázky vyriešiť, pretože e, tento problém, táto problematika dosť rozsiahla. Ďalej ide o možné vylúčenie ustanovení o ochrane údajov pre európske inštitúcie či agentúry. Potom ide o všeobecné vzťahy medzi um, určitými typmi legislatívy. Potom je tu konkrétny, konkrétna predstava o tom, ako riešiť cezhraničné prípady. Potom sme sa dohodli, že bude potrebné ďalej objasniť, či viac objasniť konečný uh, legitímny záujem, verejný záujem a tak ďalej Eh, jednoducho tieto pojmy potrebujú viacej vysvetlení, pretože sa chceme vyhnúť eh, duplicite a prekrývaniu tejto terminológie. Potom sú tu požiadavky o uchovávanie úda ver osobných údajov verejnými orgánmi mimo EÚ. To sú otázky, ktoré si vyžiadajú ďalšiu diskusiu, ale myslím, že v priebehu zasadnutie pracovných skupín. Takýchto otázok nájdeme ešte veľa a viac. Sú tu aj požiadavky, ako riešiť určité otázky tejto súvislosti. Ďakujem. A e, ešte je celý zoznam otázok, ktoré si vyžiadajú diskusiu. Niekoľkí členovia výboru sa chcú k tomu vyjadriť, čo ste povedali. Prv, než ich dám slovo, tak predsedníctvo by tu malo byť zostúpené, aj keď sa nechcem momentálne vyjadriť. Pani Bulanže za komisiu však sa hlási k slovu, takže nech sa páči komisia. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pokiaľ ide o komisiu, radi by sme poďakovali eh, spravodajcom aj tieňovým spravodajcom za ich prácu ako aj správodajcom a teda spolupracovníkom z EP. Mali sme veľa technických schôdzi, ktoré nám umožnili urobiť veľký pokrok v texte nariadenia. Pokiaľ ide o samotné dokumenty, ktoré sú predložené, teda o ten pracovný dokument, komisia ho víta, pretože jasne upozorňuje, že je veľa zhody v balíčku v porovnaní s tým, čo sa na úvod predložilo komisiou Predrečníci to už povedali. Posilnenie základných práv ochrany údajov, posilnenie dimenzie vnútorného trhu a hlavne toho, že komisia navrhuje nariadenie pro posilnenie tohto aspektu vnútorného trhu, lepšia aplikácia práv ochrany údajov, vrátanie posilnenia kompetencií orgánov pre ochranu údajov a článok 29 a tiež otázky sankcií. Špecifický bod pre komisiu je dôležitý, že v posilnení dimenzie vnútorného trhu chceme zabezpečiť, že to pôjde v ruka v ruke zniže, so znížením administratívnej záťaže. Nezabúdajme samozrejme aj na otázky globalizácie, aj tu treba začleniť do tohto aspektu. A teda tento prístup nám umožnil, že sme ambiciozne postúpili v tomto balíčku vpred sme samozrejme ochotní ďalej hĺbkovejšie diskutovať o tých otázkach, ktoré boli zadefinované v pracovnom dokumente. Jedna z týchto otázok aplikácia pravidiel pre inštitúcie, európske orgány a agentúry. Inak povedané, modernizácia nariadenia 45-2001. Pokiaľ ide k tomuto balíčku, v novembri 2010 hovorilo sa to aj v oznámení v januári 2012. Komisia jasne oznámila, že bude potrebovať a bude adaptovať aplikovateľné pravidlá na tento balíček. A s týmto komisia príde neskôr. Ešte jedna otázka, na ktorú ale nemôžem teraz odpovedať. Aký je prístup cyperského predsedníctva, pokiaľ ide o ten balíčkový prístup alebo ten celkový prístup? Predložili sme viaceré pravidlá, aby bol ten všeobecný globálny prístup a hlavne vychádzajúc aj z noviny, ktoré priniesla Lisabonská zmluva. No, e... Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Fos. Ja, vielen Dank. Um, zu... Ďakujem pekne. Pán Fos má slovo. Chcel by som sa poďakovať obom spravodajcom a môžem len uh, vyjadriť súhlas s tým všetkým, čo povedali. Ja by som len chcel niečo na Margo témy dodať. Vo všeobecnosti treba konštatovať, že máme taký prístup, že jedno vyhovuje všetkým, že všetkých dávame do vrec, malí, veľkí, tí, ktorí sú v režime online, offline. No a to nie vždy obstojí a preto treba byť jednoznačnejší pri eh, v tých vykonávacích predpisoch, v, tom, v, tej, eh, v tej praktickej stránke, aby sme predišli eh, nežiaducej miere neistoty. A potom sa natíska otázka do do akej miery by mal malostredne veľký podnik splňať tie požiadavky na registráciu ako, ako iný No a e, potom, ako je to s otázkou poistenia a tak ďalej. A vieme, že tu je to všetko hodené do jedného vreca a myslíme si, že treba veci e, ozrejmiť. Preto sa natiskajú otázky, niekoľko otázok. A, e, poprvé je to otázka delegovaných aktov. A myslím si, že práve toto je téma, pri ktorej by sme mali upresniť by sme mali e, veci tak upresniť, aby to nezachádzalo až do príliš veľkých technických detajlov a práve pri tých delegovaných aktoch by sme mali byť zrozumiteľnejší a jednoznatnejší. E, a e, potom je tu otázka koherencie. No a Myslím si, že aj v prípade de- delegovaných aktov, aj v, v prípade mechanizmu tej koherencie by sme nemali eh, rozvínať, rozvíjať eh, ako sú platformu eh, spolu zákonodárcov, ale mali by sme sa sústrediť na to, čomu má slúžiť tento legislatívny akt. Napríklad e, máme tu zakotvený princíp prenositeľnosti dát, ďalej princíp toho, že môžeme byť zabudnutí alebo tak povediac vymazaní. To, to je predovšetkým vec, ktorá je meritorná v prípade telekomunikačných firiem a údajov, ktoré majú. A domnievam sa, že v tomto kontexte je na mieste žiadať akési objasnenie aj keď si uvedomujem, že treba vyvaže, vyváženosť medzi tým, čo je zamerané jednotlivo a čo je zamerané na hospodárstvo ako celok so všetkými subjektami. Myslím si, že treba mať silný kontrolný mechanizmus a potom aj prísne tresty, aby skutočne e, tá realizácia bola tak, ako si predstavujeme. Podľa môjho názoru e, máme teraz takú znôžku všetkého a všeličoho a treba to ako si utriasť, e, aby to bolo vyvážené a musíme e, skutočne e, sa snažiť o odľahčenie na tej byrokratickej úrovni, upresniť to, čo má byť predmetom tých, ktorí zodpovedajú za ochranu údajov, aby skutočne všetko malo tú správnu mieru. Ani priveľa, ani primalo. Teraz pani Intveld, máte slovo. Ďakujem za slovo. Úvodom sa chcem poďakovať spravodajcom za ich spoločný postup. E, myslím si, že toto je dôležitý politický signál, pretože bol to práve Európsky parlament, ktorý žiadal jednotnú úroveň ochrany a dopracovali sme sa k dvom legislatívnym nástrojom. Už to je oslabenie e, oproti tomu, čo sme žiadali ja som skutočne počula určité klebety zo zázemia, že vraj komisia sa vôbec neponáhla s touto vecou, že celkom je komisia spokojná s existujúcim rámcovým e, rozhodnutím a že Rvočík 2 možno pokrač, po, počkať s tou smernicou. A my by sme mali tlačiť na to, že urgentne, naliehavo treba pracovať na smernici. Ak rada odmietne pracovať na smernici, tak my by sme mali odmietnúť venovať sa na čomukoľvek, čo súvisí s touto témou. Viem, že pán Kirchhoff e, začne zúriť, keď toto, e, tieto moje slova e, si vypočuje. Veď my sme reagovali promptne v prípade mechanizmu PNR, takže aj rada by mala nám výsť v ústretí, keď my tlačíme na naliehavosť. V tejto oblasti JAI rada a parlament ako by sa od seba vzdialovali a takto predsa nemôže fungovať. Tu ide o kľúčovú otázku. Neslobodno e, pristúpiť na to, že budeme venovať pozornosť len jednej časti tohto celého balíčka. Po druhé, taká všeobecná poznámka. Myslím, že Axel Foss a ja sa úplne stotožňujeme v názore. Konečným výsledkom by mala byť vysoká úroveň ochrany dát, ktorá sa odvíja od uplatňovania princípov, od vyhodnocenia rizik a súčasťou tejto legislatívy by mali byť aj teda e, sankcie, tresty za nedodržiavanie pretože chceme to uplatňovať e, celoplošne, malo by sa to vzťahovať na všetkých aktérov a preto to musí byť účinné. Ak to má byť účinné, tak to má, sa má odviať od miery rizika, rizika a trvať na princípoch, na, ktorom je to založ, na ktorých je to založené. A vôbec veľmi často sme hovorili o detailoch tejto novej legislatívy o ochrany údajov, ale prosím, majme na mysli, ako sa implementuje existujúca legislatíva v tejto oblasti. A použijem diplomatický E, diplomatické výrazy, že zďaleka to nie je dokonalé, veď samotné európske inštitúcie schvaľujú takú legislatívu, ktorá je v rozpore s existujúcim právnym rámcom pre ochranu dát. Napríklad komisia úplne pasívne a, a spokojne akceptuje tú skutočnosť, že naše európske e, právne e, akty e, sú akoby pošľapávané legislatívou príjmanou mimo Európy. Teda ako chceme príjmať novú legislatívu v tejto oblasti, keď nie sme schopní dôkladne, e, dôkladne a dôsledne dodržiavať existujúcu legislatívu? A treba dbať o to, že ak sa príjme e, legislatíva, tak treba dbať o to, aby bola aj dodržiavaná. Ďakujem. Myslím, že ten zoznam rečníkov rastie exponenciálne, tak prosím, aby sa každý obmedzil na minútu aj pol, max dve minúty. Pán Alvaro. Thank you very much, President. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pani Intveld pracuje na smernici a ja pracujem na nariadení a určite všetci pracujeme veľmi efektívne. Ďakujem pánovi Albrechtovi, pretože celú túto prácu naozaj vedie veľmi efektívne a naozaj sa veľmi často stretávame a spolupracujeme. to, čo nás čaká, to je skutočne veľká výzva táto téma, ale musím tiež skonštatovať, že ani ja sa veľmi neponáhlam v tejto celej činnosti. Je e, jedno v zásade, kedy to dokončíme. Nechcem akceptovať nejaké lehoty. Ide predovšetkým o to, aby sme schválili dobrú legislatívu, aby sme to nerobili e, zrýchlenou cestou, aby to nebola zrýchlená legislatíva a ja si myslím, že aj komisia prišla s dobrým návrhom balíčka. Keď sa predkladajú takéto návrhy, tak je samozrejme vždy možné takéto návrhy zlepšiť. Ide o to, aby sme naozaj dosiahli účinnú ochranu údajov občanov, ale tiež nesmieme zasahovať do rôznych práv ekonomických subjektov. Takže neviem, prečo by sme mali sami seba vyňať z tohto nariadenia, teda európske inštitúcie, myslím si, že by sme mali naozaj dodržiavať naše vlastné predpisy a pravidlá, ktoré schvaľujeme. A tiež musíme zaviesť niečo konzistentné, koherentné a musíme chápať, že existujú údaje v rôznych oblastiach, ktoré fungujú rôznym spôsobom. Sme toho názoru, že nemôžete jednoducho povedať 250 pracovníkov oprávňuje existenciu inšpektora na ochranu osobných údajov ďalšie veci, ktoré tu padli, ale už nemám čas a preto končím, pani predsedajúca. Ďakujem. A ja by som venovala dvom, trom témam. Pán Albrecht hovoril o nariadení. A naozaj pracujeme na oboch predpisoch a hovorí sa tiež o tom, že prebehli konzultácie s jednotlivými odvetviami. Mohol by nás pán Albrecht o tom informovať? Tak, aby sme mali praktické a fungujúce veci v eh, oblasti práva na súhlas a právo byť eh, zabudnutý napríklad aj v oblasti služieb online. Je potrebné, aby zákazníci neboli neustále iritovaní tým, že musia súhlasiť so všetkým každých 5 sekúnd. musíme zabezpečiť a ošetriť to, že napríklad sú určité dve situácie a vždy sa hovorí v, jednom, v jednej kolónke je áno, chcem dostávať informácie a v druhej kolónke nechcem dostávať informácie. Ale keď niekto nie je pozorný, tak často zaškrtnete obe kolónky, ale to potom znamená, že by sa to malo vylúčovať, ale e, nevylučuje sa to a tie informácie jednoducho dostávate. Ide o to, aby sme nenarušovali beh ekonomického života. A mám aj dve obavy. Mám pocit, že je to príliš detailné a príliš detailne formulované v oblasti spoločnosti a nemáme presné informácie o výsledkoch. A v tom mám isté pochybnosti. Mala by tu byť určitá flexibilita. Teraz pán Kelly, ktorý je spravodajcom v ITRE. Ďakujem, pani predsednička. Ospravedlňujem sa, že som až teraz prišiel. Diskusia je zaujímavá a som rád, že bol stanovený všeobecný trend. Viac menej sleduje moje vlastné myšlienky. Zatiaľ sa na intre nerozhodlo, či pôjdeme podľa pravidla 50 alebo 49 v každom prípade chcem poďakovať panu Albrechtovi za jeho inkluzívnosť. Toto je vhodný prístup. Pomôže nám to dostať naozaj napokon veľmi dobré výsledky. Zjavne prichádzam za ITRE a veľmi mi záleží na tom, aby, sa nám, aby sme takto posilnili spoločný trh v záujme firiem a nezabúdali pritom na záujmy jednotlivcov. Nie všetky návrhy toto sledujú. Prebehlo množstvo stretnutí s rôznymi firmami a je jasné, že bude treba rozlišovať medzi rôznymi firmami, ako sú poisťovne, finančné podniky, dobrovoľnícke organizácie. Pán Fos povedal, že e, jedno paušálne riešenie nemôže vyhovovať všetkým. Treba prejaviť určitú flexibilitu. je rozdiel medzi firmami, ktoré majú 300 zamestnancov alebo takými, a takými, čo majú, dajme tomu, 200. Podľa môjho názoru treba preukázať viac zodpovednosti na strany um, prvotnej kontroly. Hovoril som so steňovými spravodajcami za ITRE aj ďalšími. Bude potrebné sa zamerať na viacero oblasti, vypočuť si viacero návrhov. Súhlasím s tými, že netreba príliš ponáhľať. Sme však rozhodnutí, aby sme tento akt dotiahli do konca volebného obdobia, teda do konca roku 2014. Inak by to bolo naše zlyhanie aj z pohľadu podnikov, aj z pohľadu občanov. Právo na vymazanie, či na, byť, na to byť zabudnutý, je e, dôležitá otázka. Treba ju dobre zadefinovať tak, aby zohľadňovali záujmy jednotlivcov i potreby priemyslu, aby mohol rásť a aby sa mohol rozvíjať jednotný trh. Ďakujem pekne. Pani Hirš má slovo a potom pani Romiro López. Chcem sa spýtať, e, či zástupca komisie nechce... A, nie, pardon, pani Hirš. Ďakujem pekne. V prvom rade ďakujem veľmi pekne obidvom spravodajcom, ako osoba, ktorá bola zodpovedná za stanovisko vo výbore pre zamestnanosť. Um, sa odvolám na to, čo sme si počuli počas rozhovorov. Najskôr ide o ochranu uh, údajov o zamestnancoch či zamestnanosti. Tieto údaje a pravidla pre ne sú veľmi um, vágne a na viacerých miestach. Čo sa týka pôsobnosti tohto nariadenia, členské štáty majú e, možnosť a tak ďalej. Tu ešte treba vysvetliť, aký vzťah má EÚ a členské štáty. Stretla som sa aj so zastupcami národných parlamentov a tí sú toho názoru, že toto nariadenia e, sa tento návrh nariadenia vôbec nevzťahuje na ochranu údajov o zamestnancoch či zamestnávaní. Preto by sme sa chceli zamerať na vypracovanie vlastnej kapitoly, pretože sa bude treba zamerať e, a osobitne zamerať na ochranu údajov o zamestnancoch. Netreba, čo sa týka práva na zabudnutie údajov, tu um, ide o to, či bude potrebné za každým nové povolovacie konanie, ak sa majú údaje vy, vymazávať, ako to bude z hľadiska dôchodkového poistenia a tak ďalej. potom, čo sa týka zdravotných údajov, toto sú nesmierne citlivé údaje a tu treba ochranu zachovať a netreba jednoducho byť E, mekší, e, než je národná legislatíva. Takisto ide aj o video ostrahu či dohľad na pracovisku. Potom sú tu témy, ako napríklad, keď zamestnanec e, je vyslaný v rámci jedného členského štátu, ale či ako, ako teda sa bude riešiť ochrana údajov pri vyslaní tohto pracovníka napríklad z Európskej únie do Dili. Na takéto a podobné otázky ešte bude treba nájsť odpovede. Myslím si, že osobitná kapitola bude potrebná na to, aby sme e, zachovali a nepodkopali jej svoju štruktúru. Ďakujem, pani Romero López. A potom pán Kirkop. Ďakujem, pani predsednička. Čo sa týka balíčka, ktorý máme pred sebou a začíname diskusiu o ňom, um, podľa mňa by nemalo ísť o jediný nástroj. Je škoda, že ten tlak zo strany komisie, aby sa uh, pokročilo viacej v nariadení, sa neuplatnil aj v prípade smernice. V určitých oblastiach je smernica určitým krokom vzad, vzad oproti rámcovej smernici. Keďže máme spoločný prístup a stanovisko a máme mať spoločné stanovisko aj napokon e, s radou, treba sa nám dohodnúť, zjednotiť sa. naši občania majú právo na ochranu údajov aj a ak sa nestanú podozrivými, pretože ako podozriví sú v zraniteľnej situácii. Sú situácie, kedy sú občania skutočne zraniteľní a to veľmi. Myslím, že sa nám tento spoločný balíček e, dostatočne nedarí. je správne, ak sa parlament naozaj zasadí za to, aby tieto dva právne akty boli riešené spoločne a predložené spoločne súvislosti, e, ktoré tieto dva, dva akty riešia, sú náročné. Je možné, že nebudú základné práva našich občanov dostatočne chránené. Preto bude treba e, byť e, rozhodný a e, dôrazný v tom, aby práva našich občanov boli chránené. Ak majú byť porušené niektoré práva našich občanov, musíme byť dostatočne presní a nestačí nejaké všeobecné odôvodnenie v tejto veci by mal hovoriť parlament jedným hlasom. A my e, sme, to, čo smer, komisia nebola schopná urobiť v rámci smernice, by sme mali my um, urobiť my ako za parlament. Pán Kirchhoff, ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za vaše poznámky. Bol som pripravený odpovedať na všetky otázky, ale e, zistil som, že sa um, budem môcť obmedziť iba na um, otázky týkajúce sa ochrany uh, údajov cestujúcich. S, um, pokúsim sa zodpovedať niektoré otázky z môjho pohľadu, ale mm, už niektoré otázky na uh, tieto uh, problémy boli uh, položené. Mm, chcem sa vyjadriť k týmto otázkam a hoci len veľmi stručne. V prvom rade chcem poďakovať spravodajcovi za doteraz vykonanú prácu a to najmä čo sa týka prístupu. Spravodajca sa e, nesústreduje na konkrétne slova, ale na štruktúru. Treba si uvedomiť, že ak spravodajca um, sa stavia k svojej práci tak, ako do, doteraz sa staval. Nikto z nás by sa uh, nemal stiažovať na nedostatok konzultácií či nedostatok zaangažovanosti. Blahoželám. Uh, moja skupina i ja um, sme toho názoru, že potrebujeme nové nariadenie, to určite. Potrebujeme však nariadenie, ktoré bude jasné, jednoznačné, musia tam byť definície, ktoré budú jednoznačné pre všetkých zainteresovaných. A potom e, otázka je, na čo nový akt, keď už máme legislatívu, ktorá existuje. E, treba dať veľký pozor, keď um, uvádzame priveľa nových legislatívnych aktov. Jednoducho, my sa v tejto oblasti príliš rýchlo uberáme dopredu. Týka, týka sa to vzťahu k novej technike, technológii. Um, potrebujeme mať uh, naozaj veľmi prísne normy eh, ochrany údajov. Potrebujeme dôveru v jednotlivé odvetvia, napríklad bankovníctvo. To je určite žiadúce. Potrebujeme dôverovať eh, podnikom a to, túto dôveru treba zvýšiť vzhľadom na údaje, ktoré majú chrániť. Myslím si, že toto treba zabezpečiť na európskej úrovni určite, že rôzne firmy majú rôzne priority a my na európskej úrovni máme naozaj najväčšiu starosť o ochranu našich občanov. Myslíme si, že um, záťaž na uh, podniky má byť um, neprehnaná pri tom zabezpečení toho, čo potrebujeme pre občanov. Doteraz pokračujeme celkom dobre a treba v tomto procese naozaj pozitívne pokračovať. Ďakujem. Sofie sa prihlásila o slovo, aby stručne zareagovala. Poprosím ešte raz potom obidvoch spravodajcov, aby stručne zareagovali, aby sme potom mohli pokračovať. Chcem vysvetliť pánovi Krkhofovi. Nesúvisí to s vašou správou ako takou Neviem, čo si myslíte vy o Schengene, ale to s tým vôbec nesúvisí, nesúvisí s týmto. Ja som povedala, že prijímame legislatívu predpokladajúc, že budeme mať smernicu, ktorá zabezpečí určitú úroveň ochrany. A to je predpoklad, ale ak však rada um, dokonca odmietne posúdiť smernicu, pretože je tu roz, rámcové rozhodnutie. Pozor, to je v zápisoch zo stretnutí tam sa píše, e, nevedeli sme sa smernici, pretože máme rámcové rozhodnutie a na to, aby sme rámcové rozhodnutie mohli prehodnotiť, treba viac rokov. Ak rada odmietne pracovať na smernici, potom my nebudeme venovať čas smernice, e, legislatíve, ktoré súvisí so smernicou, na rozdiel od šengenskej otázky, tu je spojenie naozaj priame a som si istá, že aj v tých ďalších dvoch prípadoch. Ďakujem. Myslím, že by sme nemali pokračovať eh, ešte ďalej v tejto diskusii, ale samozrejme záverečné slovo majú dvaja spravodajcovia, pán Drucas snáď ako prvý a potom pán Albrecht. Pán Drucas, ďakujem za slovo. Chcem sa poďakovať za veľmi plodnú diskusiu, ak dovolíte dve poznámky. Poprvé, niektorí kolegovia poukázali na to, že by sme nemali unáhlenie konať. E, je podstatné mať dobrú legislatívu, e, je nevyhnutné e, toto podriadiť rýchlosti. Viete, snaha konať rýchlo, intenzívne. To nie je unahlenosť podľa, moj, podľa môjho názoru. Je to skôr e, e, pripraviť sa dôkladne na náročný proces trialógu a všetko, čo nás čaká. Myslím, že sa všetci zhodneme v tom, že by bolo dobré toto uzavrieť do konca funkčného obdobia. E, a druhý bod snáď je eh, pretrvávajúci zámer pristupovať tejto otázke ako k otázke, ktorá je súčasťou celého balíka. Bez pochyby bolo by eh, žiaduce mať zjednotený postup, mať jedno nariadenie, ktoré by zastrešilo všetko, Komisia odviedla kus práce pri predložení návrhu, ale je to komisia sa rozhodla, že chce mať nariadenie plus smernicu. Berme to tak, že je to tak, príjmime to, berme to ako balík a že budeme postupovať v intenciách balíka. No a existuje akýsi, nazvime ho, neformálny mandát, že Európsky parlament chce byť skutočne takým agresívnejším hráčom. Ešte pán Albrecht má slovo. Chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí vystúpili v diskusii. Chcem sa poďakovať aj tieňovým spravodajcom za dobrú spoluprácu potrebujeme e, spätnú väzbu od vás a e, o to ide v, tímovej práci. Chcem sa poďakovať aj tým tieňovým spravodajcom z výboru Intre a Inko. E, bolo tu spomenuté, že treba diferencovať diferencovať predovšetkým v internetovom prostredí, aby skutočne, ak hovoríme o daní súhlasu, aby e, išlo o informovaný súhlas, nielen e, akési odkliknutie. A myslím si, že je veľmi dôležité toto predovšetkým v kontexte informácií, ktoré sú poskytované dotknutým osobám, aby im bolo jasné, o aké spracovanie dát ide, že nejde len o informácie ohľadom adresy, či teda aj sa deje akési profilovanie, či je to aj sprevádzané dátami ohľadom miesta, lokality a toto sú všetko detaily, e, o ktorých by mala byť dotknutá osoba informovaná. Rovnako ako predrečník, aj ja som toho názoru, že treba e, venovať pozornosť tomu právnemu prostrediu, v rámci ktorého dochádza k spracovaniu dát. Takisto treba uvažovať o možnosti kategórií dát, ktoré sú vystavené e, vyššej miere e, spracovania, nižšej. Toto sú veci, ktorým treba venovať pozornosť, ale aj pri poskytovaní informácií na to sa vyjažú určité povinnosti, to je jasné. Pani Hirš hovorila o dátach týkajúce sa zamestnaneckého pomeru. Je to niečo, čo spadá do tejto ochrany dát alebo nie? Toto si zasluhuje zvýšenú pozornosť, predovšetkým v kontexte nariadenia. V tomto budeme úzko spolupracovať s výborom KO a zatiaľ e, v tejto veci nie je celkom jasno, budeme tomu venovať pozornosť. Rovnako sa to týka aj dát e, ohľadom zdravotného stavu. Máme, e, máme teda úroveň európskych pravidel ochrany dát, národných pravidel ochrany dát a treba zadefinovať určitý priestor interpretačný a bude sa to odvíjať od toho, čo bude zakotvené v nariadení. Neviem, kto to už tu povedal, ale bola to dôležitá poznámka. Chceme mať taký koherentný postup, byť dôsledný. E, chceme, aby ten reformný proces bol završený. Pán Kirkov, pán Kelly a ďalší už tlmočili náš názor, že chceme, aby tie pravidlá v oblasti ochrany údajov boli viac harmonizované, aby sme boli dôslednejší a apelujeme na radu, aby teda roztočila kolesa. Ak môžem vyjadriť svoj názor, e, tie práce napredujú, ten pracovný režim s radou je odštartovaný a po letnej prestávke spolu s cyperským predsedníctvom rozbehneme rokovania medzi radou a e, parlamentom v, v súvislosti s nariadením aj smernicou. Ďakujem pekne. Tejto téme sa budeme venovať hneď v septembri. Ďalší bod na programe je, je bod pani Edith Bauer ide o návrh smernice týkajúce sa konsulárnych služieb pre občanov v zahraničí. Prvé, prvej výmene názorov došlo k 25. apríla. Máte slovo. Ďakujem pekne. Ak dovolíte jednu poznámku krátku prestavočku, aby televízny štáb a tí, ktorí chcú, opustili sálu. City of Liberty? So this new proposal is aiming to replace the old uh, tento nový návrh má v úmysle nahradiť nariadenie už zastaralé trošku z roku 1995. Prepačte, teraz je predsedajúcou pani Intveld, ktorá žiada od ľudí, aby opúšťali sálu po, potichu. Opäť má slovo pani Bauer. Stalo by sa, že ide o tému veľmi jednoduchú, ale keď sa pozrieme do detajlov, zistíme, že je to pomerne komplexná záležitosť. My sledujeme nasledovný cieľ súvisiaci s článom 23 zmluvy o fungovaní EÚ. Každý občan EÚ na území tretieho štátu, ktorého je občanom, tak má na rok na, zastup, na zastúpenie. V podstate chceme vlastne riešiť tie, čo, tie tretie štáty, ktoré, e, kde daný občan nemá priamu, e, priamo svoje zastúpenie. O čo teda ide? V podstate chceme mať koordináciu a lepšiu spoluprácu medzi konzulárnymi úradmi. Nemožno teda uvaliť nové povinnosti na e, ktorýkoľvek členský štát. E, navrhované znenie našej správy sa trošku odlišuje od návrhu komisie a to z jedného hlavného dôvodu. E, je zásadný rozdiel medzi bežnou konzulárnou ochranou a konzulárnou ochranou v prípade krízy. Bežná konzulárna ochrana je taká, že umožňuje to, aby občan členského štátu EÚ sa mohol obrátiť na konzulárny úrad ktoréhokoľvek členského štátu EÚ v treťom štáte a požívate rovnakú mieru ochrany ako občania daného členského štátu. Ale v prípade konzulárnej ochrany v krízovej situácii tam je to úplne iná, iný stav. Toto je skutočne nová časť nariadenia a pritom vychádzame z aktuálnych skúseností z nedávnych kríz. To je skutočne odlišná situácia aj z hľadiska toho, že po Lisabonskej zmluvy máme EEAS a to bremeno súčinnosti je nesené delegáciou EÚ. Toto bolo preberané so zástupcami Európskej zahraničnej služby EEAS a Dokonca aj výbor a FED sa stotožňuje s líniou, ktorú my razíme. Natíska sa však niekoľko otázok týkajúce sa e, problémov s financovaním. Ehm, máme len tri štáty, kde všetky 27 štátov má zastúpenie. Čína, USA a Rusko. Len tam je zastúpených všetkých 27 štátov. Žiaden iný tretí štát ne, nemá e, zastúpenie e, a v žiadnom inom, treťo, v žiadnom inom okrem týchto troch tretich štátov je, zast, je zastúpených všetkých 27 členských štátov EÚ. Z toho vyplýva, že tie členské štáty, ktoré majú rozsiahlu sieť zahraničných zastúpení, by mohli byť vystavení zvýšenému zaťaženiu. Je tu jeden ďalší dôvod, prečo razíme našu líniu. I jeden ďalší legislatívny akt je pripravovaný. Je to e, mechanizmus e, ochrany občanov bude e, e, gestčným výborom je výbor ENVY. Spomínaný legislatívny akt e, pripravuje centralizované riešenie krízových situácií. Posledne, keď sme hovorili o ochrane ro- rodinných členov tretích štátov, došlo k chybe v texte. Pravda je to, že sme navrhli odstrániť z úvodného ustanovenia vysvetlenie, vysvetlenie alebo definíciu definíciu e, člena rodiny, občana tretieho štátu Mm, bola tam definícia z existujúceho právneho aktu. Snažili sme e, mať krížové odkazovanie, ale ako si to zmizlo v medzičase, pokúsim sa vysvetliť, o čo ide. My by sme chceli ponechať túto definíciu členov rodiny, príslušníkov rodiny, tú istú, ktorá je v smernici 38 z roku 2004. A podľa môjho názoru to je dobré riešenie pre predchádzanie akýmkoľvek pochybnostiam. No a ak hovoríme o financovaní, tak aj mechanizmus financovania by e, mal prejsť reformou po množstve diskusí sme dospeli k tomu, že mali by sme mať akýsi zverejnecký fond, ktorý vytvoria členské štáty. A ešte je tu jeden ďalší dôležitý aspekt. stále prebiehajú konzultácie. Čiže zatiaľ sa nám nepodarilo dotiahnuť všetky detaily, o mnohých sa konzultuje. Financovanie e, e, financovanie externých služieb, e, financovanie Eh, aktivít, to, kým a ako to má prebiehať, celý tento mechanizmus, to skutočne nemôžeme riešiť eh, v správe nášho výboru. Eh, teda pokusila som sa vám uviesť, čím sa odlišuje nad náš návrh v porovnaní s návrhom komisie. Ďakujem pekne. Tania Fajon ma požiadala, aby som zhrnula jej názor, je za SND tieňovou spravodajkyňou. Takže rezume toho, čo chcela povedať. A potom ešte dvaja rečníci, ale všetci buďte struční. Táňa je spokojná s návrhom. Hovorí, že sa podarilo vyriešiť a prerokovať počas rokovaní rôzne problémy a nezrovnalosti. Väčšina pozmeňujúcich návrhov podporuje, teda je, sú pre ňu priateľné a tiež je presvedčená, že by sa malo zabezpečiť zastúpenie tých e, nezastúpených občanov v tretich krajinách. A páči sa aj ten trastový alebo zverejnecký fond a pokiaľ ide o tie konzultácie tak tam ide o to, aby sa znižovalo riziko zbytočných komplikácií a obáva sa, alebo myslí si, že by bolo dobre poukázať na to, že by sa správa ako taká malá ešte viacero spracovať do detajlov a bolo by dobre informovať občanov a jednotlivé členské štáty cez internet, teda webovskou stránkou, aby vedeli, aké práva sú tu, aké existujú, aké práva občania môžu užívať a malo by sa to chápať ako minimálny štandard, ktorý musí dodržiavať každý členský štát a kolegyňa samozrejme predloží ešte pozmenujúce návrhy k tým väčším detailom. Chce zapracovať aj rodinných príslušníkov, pretože ten rodinný príslušník, tak ako to bolo zadefinované, to bolo príliš široko poňaté. A tiež predloží návrhy, ktoré by nadvezovali na to stanovisko že by nemali existovať žiadne obmedzenia v ochrane ľudských práv osôb, ktoré majú byť zastúpené v tretich krajinách. A teraz pani Grisbeck. Rada by som ospravedlnila Louis Michela, ktorý je na cestách, a ktorý ma poveril, aby som e, za ňo vystúpila. Ďakujem pani spravodajkyni za jej e, otvorenosť, pracovitosť, aj za konštruktívny prístup a ako spolupracovala s tieňovými spravodajcami. Táto smernica prináša určité odpovede na obavy parlamentu, ale aj na obavy občanov únie, ktorí sídlia v tretich krajinách. Podporuje tento návrh Ochrana musí byť účinná, efektívna, dobre koordinovaná. To by malo byť aj hlavným cieľom textu, aby občania mohli plne užívať svoje práva konzulárnej ochrany. Je potrebné dobre občanov informovať o ich právach, aby sa využili všetky komunikačné kanály, modernú komunikáciu a konštatuje že sa nevenuje dostatočnej zodpovednosti delegácia zastúpeniu EÚ, ak pani Bauer hovorí o takej jednej každodennej konzulárnej ochrane a druhej ochrane v krízovej situácii, tak pokiaľ ide o tú krízovú situáciu, kolega Louis Michel e, zdieľal úplne návrh to, že koordináciu spolupráce, vrátanie plánov naliehavosti členským štátom a tým evakuačným operáciám, ale pokiaľ ide o miestnu každodennú kozalárnu ochranu. To by bolo potrebné ponechať konzulárnym a diplomatickým zastúpeniam. A treba venovať alebo dať väčšiu úlohu zastúpeniam EÚ aj v tom konzulárnom aspekte, aby naša diplomácia bola oveľa európejskej, európejskejšia. Myslí si, že to by zabezpečilo záruku rešpektu základných práv a želal by si, aby sa zastúpeniam EÚ dávala väčšia úloha a aby ju aj mohli plne plniť. To je návrh pána Luisa Mišela ako tieňového spravodajcu. Ďakujem veľmi pekne, pani Latford, ale maximum dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Nie som tieňovou spravodajkyňou. Je to pán Louis Michel za našu skupinu a za ňo hovorila pani Grisbeck. Ale ja mám veľký záujem o túto tému, pretože keď došlo ku krízi v Bombaji, a na vlastný osud tam boli onechaní občania EÚ, vrátane našich kolegov. Zastúpenie EÚ a delegácie EÚ sa snažili naozaj zabezpečiť dopravu naspäť, ale musí sa to jednoducho zlepšiť, pretože sme konkrétne videli, že ako v krízových situáciách koordinácia a spolupráca úplne nefungovala a to treba vylepšiť. Delegácie EÚ by mali zohrávať ústrednú úlohu, ale neviem, či sú aj dostatočne vybavení, vyškolení a či ESVČ chcela vôbec preberať túto zodpovednosť na seba. Neviem, či naozaj si to ESVČ uvedomuje. pretože mali by reagovať veľmi rýchlo, ale som toho názoru, že by mala byť vytvorená taká E, núdzová linka, kde by a mali by byť k dispozícii aj informácie na web stránkach, takže keď niekto chce navštíviť určitú krajinu, tak už e, internetom vopred by sa zoznámil, či vôbec jeho krajina je tam zastúpená, či tam je zastupiteľský úrad alebo konzulárny orgán, alebo kto tam tú krajinu zastupuje a mali by tam byť spomenuté nejaké prvé kontaktné body. To je to, čo ľudia potrebujú. Ja viem, že sú tu finančné problémy, ale tie krajiny, ktoré majú najväčšiu konzulárnu sieť, budú musieť riešiť aj prípady občanov z krajín, ktoré nemajú konzuláty v týchto krajinách. A tieto krajiny vlastne ani nebudú motivované k tomu, aby svoju konzulárnu sieť posilňovali. Ďakujem, pani predsednička. Končíme rozpravu k tomuto bodu. Ešte pán Bronx a pán Kirkov na záver, len veľmi stručne poprosím. Ďakujem, hovorí pán Bronx. Vieme, Nemali by sme klásť otázky, keď nemáme odpovede, ale ale ja sa pýtam, či naozaj v krízových situáciách by niektoré konzuláty a veľvyslanectvá zamietli pomoc tým ľuďom, ktorí ju naozaj potrebujú. To si ja kladiem túto otázku a teraz pán Kirchhoff. Pani predsedajúca, Hovorím v mene pani McIntyre, ona je tieňovou spravodajkňou za ECR. Ako ja vidím túto problematiku, tak dôvodom pokračovať v tejto záležitosti je ten dôvod, že chceme ujasniť koordináciu v krízových situáciách. Ak napríklad európsky občania nemôžu získať podporu a pomoc od vlastných ambasád či konzulárnych úradov a preto si myslím, že by mali konzuláty viacej spolupracovať. Ale európsky občania by mali mať tiež informácie o tom, kde sú tieto úrady umiestnené, aké sú ich práva a e, ako postupovať. Nechceme, aby vznikali nejaké ďalšie ambasády v krajinách, kde už je veľa veľvyslanectiev a zastúpení. Ale myslím si, že predovšetkým musíme riešiť krízové situácie. Ďakujem, hovorí pani predsednička a teraz pani Bauer, aby zareagovala na otázky. Ďakujem veľmi pekne za túto rozpravu. Odznelo niekoľko otázok. Chcela by som vás ubezpečiť, že sme veľa hovorili s rôznymi aktérmi, s rôznymi zainteresovanými stranami o tejto otázke. Takisto prebehla veľmi široká a detailná eh, diskusia s diplomatickou službou. Samozrejme, diplomatická služba má každodenné konzulár, konzulárne služby, ale nevždy má na to možnosti. Ako som však uviedla, podľa článku 23 právna právny základ e, služieb na, každodennej, na každodennom základ, na každodennej báze nemá byť poskytovaný ze strany európskej delegát, delegácie. Um, treba si však uvedomiť, že, že v budúcnosti je možné, že sa aj európska diplomacia bude podielať na každodenných konzulárnych službách. Najlepším riešením pre kritické situácie by bolo e, zaťažiť aj ich, zaťažiť ich bremenom práve takýchto služieb. Aj ich. Ja si myslím, že sú pripravené na to, že sú si Uh, uvedomujú, že táto úloha by mala patriť im. Ďalšou otázkou je financovanie. Určite, že na to majú byť k dispozícii finančné prostriedky. Opäť však mám pocit, že nie je otázkou to, uh, čo nie je priateľné či vyriešiteľné. Čo sa týka hotline, teda um, horúcich liniek, pre takéto situácie sú k dispozícii, niektoré sú funkčné, iné zase nie, ale pokiaľ ide o problematické situácie, budeme musieť niečo nájsť. Ehm, ešte stále funguje ehm, osobitná webová stránka webová stránka komisie, na ktorej sa nachádzajú informácie o konzulárnych službách. Zdá sa mi, že e, tu odznela otázka, čo nás bude nasledovať. Chcem sa poďakovať e, tieňovým spravodajcom za ich otvorenosť a za to, že výborne sa s nimi spolupracovalo v rámci diskusí a som presvedčená, že takýmto spôsobom budeme pokračovať. A teším sa na pozmeňujúce návrhy. Ďakujem. Piatok 20. júla je posledný termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Eh, iste väčšina z vás bude asi už na dovolenke, ale toto je posledný termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Pán Vanset je vonku, čaká, aby mohol ehm, vstúpiť a poinformovať nás o eh, admisných dohodách a partnerstve pre mobilitu.